Uh, Vážené kolegyne a kolegovia, začneme s malým omeškaním a prejdeme rovno k bodu 4 nášho programu, čo je vývina názorov s mimoriadným vyslancom EÚ pre krízu v Gruzínsku, respektíve pre Južný Kaukaz Petrom Sonemby a pre a v Gruzínsku pánom Pierom Morelom vrátane ženevských debat. Takže problematiku Kaukazu aj Gruzínska dnes vyčerpávajúco nám opíšu a vysvetlia naši hostia obidvoch srdečne. Vítam tak pána Sonombiho aj pána Morela a eh, ako prvý dostane eh, slovo pán Semneby a potom pán Morel. No a potom sa uskutoční kolo otázok a odpovedí. Takže pán Semneby, nech sa páči, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Je to pre mňa veľká čest, že tu môžem už štvrtýkrát vystúpiť na pôde tohto výboru. Ja rovnako začnem tým, že ešte raz pripomínam vojnu, ktorá vypukla medzi Gruzinskom a Ruskom v auguste. Bol to kľúčový moment od poslednej návštevy. Táto vojna si vyčetala okamžité kroky, no a túto výzvu Európska únia zvládla, sprostredkovala mier a stabilitu v regióne, uvedomila si a zdôraznila tým význam Južného Kaukazu pre Európsku úniu. Východné partnerstvo tento záväzok objasňuje, avšak ostávajú stále ešte mnohé otázky, ktoré treba e, zodpovedať e, pre angažovanosť e, v budúcnosti. O tom, či sme sa mali, sú tu otázky, či sme sa mali viacej zapájať do tejto, alebo zapojiť do tejto vojny, mali by sme byť tvrdší na Rusko, alebo tvrdší voči Gruzínsku sme mali byť a aké ďalšie faktory zohrávali úlohu je dôležité zohľadňovať a uvedomovať si tieto otázky, keď e, plánujeme a vypracovávame budúcu politiku voči celému regiónu. Širší kontext vojny musí byť ešte stále a jej dopady musia byť e, vyhodnotené, ale ukážka sily v Gruzínsku ukázala, aká je zraniteľnosť a závislosť týchto krajín. Arménsko, ktoré dve tretiny svojho obchodu prevádzkuje s Rusko, s Ruskom veľmi utrpela rovnako energetické cesty a dodávky energii boli ohrozené a rovnako prerušené na určitý čas. No, táto e, zraniteľnosť a vzájomné záujmy sa prejavila v vo vzájomných snahách arménskych a azerbajdžanských inžinierov obnoviť železničné spojenie z Tbilisi. Ostatné kroky Azerbajdžanu, Arménska náhorného, otázka náhorného Karabachu a zlepšenie turecko-kurdských otázok treba tiež vidieť a v tomto kontexte Európska únia musí zohrávať dôležitú úlohu pri podpore týchto snách, hlavne s ohľadom na otvorenie hraníc a transportných ciest v regióne a zlepší celkovú stabilitu našich susedov. Dramatické udalosti v Južnom Kaukaze jasne ukázali dôležitosť a význam tohto regiónu pre Európsku úniu. No a čo sa týka domácich záležitostí v tých eh, dotknutých troch krajín, krajín správa veci verejných, demokracia, právny štát, alebo by bola nie je rovnaká vo všetkých troch krajinách. No a ja som sa zúčastnila dialogu s vládami vo všetkých troch krajín, na to by sme posilili demokraciu budovaním inštitúcií a rovnako som hovoril s opozíciou o voľbách, konšti- eh, novelách ústavy, ako aj slobody médií. To bolo veľmi aktuálne, hlavne minulý rok, keďže hm, to bol volebný rok eh, v krajinách Južného Kaukazu, no a Európsky parlament zohrával dôležitú úlohu pri monitoringu týchto volieb. Napriek eh, tomu, že spoločné monitorovacie misie hodnotili tieto voľby ako platné. Ešte stále je veľa práce a je čo zlepšovať vo všetkých troch krajinách. A treba povedať, že vo všetkých troch krajinách vláda a vládnúce strany nevyužili príležitosť, aby preukázali svoje, svoju podporu demokracii, ale rovnako ne, neexistencia opozície prispela tomu demokratickému deficitu. No už a na začiatku poviem Arménsko. Eh, v roku 2008 sa tam prejavili násilnosti. Eh, po voľbách eh, výsledkom bolo 10 úmrtí a stovky zatknutých aktivistov. No a stále zadržiavanie niektorých opozičných aktivistov je stále najdôležitejšou otázkou a predmetom obav. Ja som podporoval prepustenie a vyšetrenie všetkých udalostí z marca roku 2008 som za prepustenie zadržiavaných politikov a vyzývam úrady, aby implementovali eh, rezolúciu parlamentného zhromaždenia Rady Európy. No a pozitívne veci sú, že arménska vláda eh, vyvinula program oživenia hospodárstva a ambicioznych reforiem. A chce prijať kroky k reformovaniu e, základných zložiek administratívy, rovnako pripravuje celnú daňovú úniu, e, reformu a rovnako chce e, zohľadniť požiadavku o európskych poradcov. Čo sa týka gruzinskej vojny, tak Arménsko si zachovávalo neutrálne, postavenie. V prvých dňoch konfliktu arménske orgány eh, pomáhali ľuďom, ktorí chceli opustiť eh, Gruzínsko, zrušili eh, požiadavku na tranzitné víza pre občanov Európskej únie, ktorí opúšťali Gruzínsko. No a výsledkom bolo, jedného z tohto konfliktu, že turecko-arménske vzťahy sa zlepšili a predovšetkým po návšteve futbalového zápasu, na ktorom sa zúčastnil prezident Gül na pozvanie prezidenta Arménska. No, bilaterálne diskusie vtedy pokračujú a rovnako občianská spoločnosť a iniciatívy a sa podielajú na niektorých kampaniach a opatreniach, ktoré s veľkým záujmom sledujeme. V Azerbajdžane azerbajdžanské orgány tiež vyjadrili záujem o posilnenie vzťahov s Európskou úniou a vplyv na to mala hlavne kríza v Gruzínsku. Konkrétne Azerbajdžan má veľký záujem o to, aby sa Európska únia zapájala do južnej energetickej cesty a Azerbajďan je za spoluprácu medzi Turkmenistanom a Tureckom v energetických otázkach a, rovnako podporuje trans kaspickú energetickú cestu a projekt Nabuko. Jeden z hlavných príspevkov Azerbajdžanu k stabilizácii je záväzok zásobovať Gruzinsko so plynom. Prezidentské voľby v Azerbajdžane ktoré boli bojkotované zo strany opozície, môžu byť označené ako dobre zorganizované, avšak nesplňajú viaceré štandardy a normy demokratického pluralizmu. Rozhodnutie parlamentu z 18. decembra o zrušení obmedzení prezidenta a jeho úradu na dve volebné obdobia. Budeme mať tiež určite veľmi závažné dopady. No a čo sa týka ľudských práv a médií, um, tak názory o Azerbajdžane sú zmiešané. Za ostatné mesiace sa uskutočnili pozitívne zmeny, um, napríklad um, uznali sa rozsudky Európskeho súdneho dvora v rôznych oblastiach. No a 30. decembra Národná televízia a Rada pre televíziu a, a, a televízne rozhlasové vysielanie ne, rozhodla o tom, že nepredlží licenciu viacerým staniciam. To bol krok, ktorý medzinárodné spoločenstvo aj Európska únia kritizovali ako porušenie mediálneho pluralizmu. Čo sa týka Náhorného Karabachu, tak nepoviem veľmi veľa. A po vojne v Gruzinsku sa objavili niektoré pozitívne kroky. 2. novembra Moskovská deklarácia, kde dve strany poprvýkrát verejne podporili madridské princípy, ktoré boli vypracované spolupredsedníctvom v Minsku. No a stále je tam množstvo protichodných informácií Azerbajdžan sa zavezal a spochybňuje to záväzok Azerbajdžanu, že nebude využívať silu a rovnako sa tam správy o porušovaní prímeria, ako aj o ďalších násilnostiach. Nož a čo sa týka Gruzínska, kde domáce politické domáca politická, hospodárska a sociálna situácia v súčasnosti je stabilná, avšak stále veľmi krehká. Hospodárska kríza, ktorá Gruzínsko zasahuje a nutie vládu, aby sa zaoberala hospodárskymi a sociálnymi otázkami, nie tak územnými otázkami. Avšak to by sa mohlo zmeniť a to by sa mohlo zmeniť pomerne rýchlo, ak sa situácia bude aj naďalej zhoršovať. A preto potrebujeme veľmi pozorne sledovať situáciu. Gruzínsko v Gruzínsku sa uskročilo viaceré voľby, a prezidentské, parlamentné aj regionálne voľby. A keďže sa nedosiahol konsenzus o pravidlách pred voľbami, tak sa uskutočnili vo veľmi polarizovanom politickom prostredí. No a čo sa týka Južného Osecka a Abcházska, tak na tejto problematike nám niečo povie Pierre Morel. Ja by som však chcel len povedať, že monitorovacia misia EÚ zohráva veľmi dôležitú stabilizačnú úlohu aj napriek tomu, že stále e, misie nemôžu úplne implementovať a vykonávať svoj mandát, pretože nemajú zákaz vstupu na tie územia. Nuž a na to. Samozrejme sú tu ďalšie ešte aktuálne otázky. Situácia IDP, o nej povie niečo Pierre Morel o chvíľu. kde Európska únia má jednu zo svojich troch misií, alebo jedna, je jednou z troch misií a hovorí sa o rozšírení mandátu za po februári 2009 to je v tomto momente veľmi aktuálnou otázkou a dá by sa povedať, že problémom. No a ja som ich eh, spolu s ďalšími vyjednávačmi eh, vyzval všetky strany, aby eh, vyšetrili augustové udalosti po uznesení Európskeho parlamentu o žiadosti medzinárodného vyšetrovania, tak Európska únia spustila tiež svoje vlastné vyšetrovanie, ktoré komisiu aj nezávislých vyšetrovateľov, ktorí v júli roku 2009 predložia výsledky svojej práce. Dovolte mi povedať, že pred augustovou vojnou bolo rozvinutých množstvo opatrení a aktivít v tomto regióne a chceli podporovať záujmy a mnohé z týchto opatrení, v mnohých týchto opatrení budeme môcť pokračovať bez narušenia teritoriálnej integrity Gruzinska. A ja sa stále zúčastňujem na debatách s gruzinskou vládou o nových zákonoch na okupovaných územiach a o tom, ako tieto zákony dosúľadiť s gruzinskou legislatívou. Už a na záver, by som chcel povedať, že vojna v Gruzínsku ukázala, že problémy na Kaukaze sú otázkami, ktoré sa priamo týkajú Európskej únie a žiadny z individuálnych problémov sa nedá izolovane riešiť. Tieto problémy nemôžu byť oddelené, oddelované od našich vzťahov, vzťahov od našich dvoch partnerov v tomto Gruz- uh, regiónu a to tiež Ruska a Turecka. A pretože bez ohľadu, ako problematickú úlohu zohľavalo Rusko v auguste, tak je množstvo platformiem a pre prístupy k tejto problematike a v budúci mesiac sa uskutočnia zasadnutia na najvyššej úrovni o južných energetických koridoroch, a rovnako naše rokovania o zmluvách s Ruskom a vzťahy s Tureckom. Vrátanie, aj keď Európska únia nie je súčasťou, aj keď nie je súčasťou Európskej únie, tak sa hovorí o mm, projekte Turecka a južnej energetického koridora a ja očakávam, že na budúce, keď vystúpim na tohto, pôde tohto výboru, tak budem môcť hovoriť o mnohých novinkách. Mm, ďakujem. Teraz pán Morel. Ten bude pokračovať trošku detálnejšie, bude hovoriť o Gruzínsku. Ďakujem, pán predseda. E, som veľmi rád, že môžem pred vašim výborom hovoriť ako mimoriadny vyslanec Európskej únie pri Gruzínsku. A budem hovoriť v nadväznosti aj na rôzne úlohy, ktoré som realizoval v Strednej Ázii. Misia v Gruzínsku je v určitom zmysle krízou, v ktorej teraz pracujem s pánom Semnebim, Spolupracujeme spolu už niekoľko posledných mesiacov a budeme naďalej takto pokračovať. Ako som už povedal, zaoberám sa najmä s otázkami Strednej Ázie a pracujeme samozrejme aj s misiou EÚ na mieste a sme v úzkom kontakte s členskými štátmi na tomto pozadí by som chcel ešte v krátkosti pripomenúť, ako vyzerala kríza v Gruzínsku a ako vyzerá teraz. V rámci mojej ad hoc úlohy som bol poverený tým, aby som pomáhal vyriešiť túto krízu, ktorá nabrala neočakávané rozmery. A chcem vysvetliť, čo robíme v celkovo eh, vo všeobecnosti a čo sa deje v OSN v Ženeve. Keď hovoríme o tejto kríze, musíme pamätať na to, že ide o starú krízu. Otázka integrácie medzi Gruzínskom a Ruskou cárskou ríšou a potom neskôr medzi komunistickým štátom táto otázka sa rieši už 200 rokov. Gruzínsko teraz nachádza svoje e, staré e, alebo pôvodné znaky a črty, napríklad kresťanskú vieru. ktorú strácalo počas sovietskej éry. Nesmieme zabúdať čo, kde sa vlastne narodil Stalin, alebo že Beria pochádzal z Abcházska. Beria sa takisto postaral o to, že v podstate bol svojho času e, vytvorené ohnisko krízy. Keď začala občianská vojna po mobilizácii a táto vojna viedla k 20 tisícom mŕtvych a 2 miliónom utečencom. Všetky tieto veci nám napomáhajú porozumieť tomu, aká vlastne je situácia a tým pre, chápeme, že prečo aj Európska únia sa angažuje v tejto kríze. Nemôžeme zabúdať na to, že okrem občianskej vojny existuje aj spoločná kontrolná situácia pre Južné Osecko a v 91. bol podpísaný aj mier v Soči. Skupina priateľov Gruzínska pri OSN bola založená v roku 1994 a takisto OSN vyslala svoju misiu do Gruzínska. Toto sú všetko komplikované a citlivé konzultačné mechanizmy, ktoré v konečnom dôsledku boli kúsok po kúsku blokované a to všetko viedlo k tomu, že táto kríza sa znova dostala do akútnej fázy. Pripomente si situáciu v júli a v auguste, tak ako to už urobil Peter Semneby. Táto situácia viedla k tomu, že komisia sa aktívne začala venovať opäť tejto krízy a pokúša sa tieto veci vyriešiť. Takže v tomto prípade ide o prvú medzinárodnú situáciu svojho druhu, v ktorej EÚ dostáva takúto zodpovednosť. Toto si EÚ nevybrala, ale bola tým poverená a vyplynulo to automaticky z okolností. Zobrali sme si tri ponaučenia z tejto krízy. Prečo ku kríze došlo? Sú na to tri hlavné dôvody. Takže musíme zdôrazniť, že francúzske predsedníctvo bolo naozaj schopné prevziať e, iniciatívu v období medzi 18. 8. a 12. augustom prebiehali intenzívne diplomatické úsilie a bolo možné príjmeť OSN, aby a takisto aj Spojené štáty, aby reagovali na túto krízu. Veľa e, snah prebiehalo aj v teréne a vtedy bolo naozaj veľmi ťažké akokoľvek tú situáciu riešiť. Musíme teda povedať, že Európska únia v dôsledku svojho predsedníctva, v dôsledku rozhodných krokov prezidenta Sarkozyho sa toho ujala a potom došlo k dohode 8. E, septembra. Nasledovala cesta do Moskvy, Zúčastnili sa na nej generálny tajomník Solana a pán Barroso, predseda komisie a ustanovila sa pozorovateľská misia, ktorá začala svoju činnosť 1. októbra. 10. októbra sa začali ženevské rozhovory, kde sa hovorilo o stiahnutí sa ruských jednotiek zo susedných oblastí, potom 15. október Ženeva, 22. október Brusel a tak ďalej. Okrem tej prvej reakcie môžeme povedať, že naozaj tie reakcie e, celkovo boli veľmi intenzívne. Okrem toho Európska únia mobilizovala všetky prostriedky. Najpozoruhodnejšie sú výsledky práce pozorovateľskej misie, ktoré boli v Gori, v Tbilisi a ďalších mestách. Ľudia z 22 krajín sa v priebehu jedného mesiaca zapojili do tej pozorovateľskej misie a to je dôkazom usilovnej práce sekretariátu aj členských štátov, pretože oni dokázali zhromaždiť zdroje na prácu, na ťažkú prácu tejto misie bez zbraní v ťažkom teréne a zároveň boli schopní zaistiť veľmi kompetentné osoby. Ako to robíme s Petrom Sennebim pravidelne na základe skúseností e, z minulosti. Často sa hovorí o Príštine, o Sarajeve, o Gaze a tak ďalej. A títo ľudia majú skúsenosti z takýchto oblastí, sú schopní riskovať v teréne, ale pracujú inak ako tieto skupiny, ktoré sú mobilizované vlastným konfliktom. Táto štruktúra bola vytvorená v rámci troch týždňov v spolupráci s Ministerstvom zahraničia Gruzínska a takisto s Ministerstvom obrany, tak aby bolo čo najlepšie možné pracovať v teréne už koncom októbra. Z týchto misií sa stali aj nočné misie, 280 misií od 1. oktobra pracovalo v noci. Iba európsky pozorovatelia realizujú činnosť v noci. To sú vlastne jediní pozorovatelia, ktorí sú toho schopní. Ďalší aspekt mobilizácie zdrojov na sekretariate rady a misie Petra Semnebyho 15. októbra E, sa zahájili okamžite konzultácie na prípravu ženevského rokovania. Musíme zdôrazniť, že potom e, prebehla konferencia darcov pre Gruzínsko v októbri a to umožnilo z iniciatívy EÚ, predsedal tomu Barroso, umožnilo to zmobilizovať veľa miliárd eur a to všetko počas veľmi nepriaznivej atmosféry a išlo vlastne o civilnú pomoc pre obyvateľstvo Gruzínska a zabezpečili sme maximálne podmienky pre transparentnosť, aby bolo možné vystupovať, ako peniaze boli použité. Takže toto bola tá mobilizácia zdrojov. No a tretím aspektom je súdržnosť EÚ. Tu si musíme pripomenúť prvé mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničia a mimoriadnu radu 1. októbra, 1. Pardon, 1. septembra, kde e, sa jasne stanovila línia odsúdenia. Odsúdil sa postoj Moskvy, ktorá uznala separatistické jednotky. Takto vlastne sme vyslali silné posolstvo Moskve, aby zvážila svoje kroky, pretože sa teraz nachádza na kryžovatke. Nebudem opakovať ten text, ale bol to text konzistentný a politický, bolo to politické posolstvo, ktoré posilnilo súdržnosť členských štátov. I napriek rôznym odlišnostiam malým nuansám v postojoch. Sú tam určité nuansy, ale nie sú tam veľké rozpory. A preto celé stanovisko EÚ bolo dynamické a odvtedy vlastne tlačí dopredu e, činnosť Európskej únie. E, termíny. Všetky termíny, ktoré sme stanovili, boli dodržané. Koncentrácia európskych iniciatív. To umožnilo Európskej únii byť lídrom pri riešení krízy, nie iba akýmsi pomocníkom. Myslím, že takéto je ponaučenie z gruzínskej krízy, ale zároveň nám z toho vyplýva aj povinnosť pre ďalší vývoj. Musíme si jasne povedať, že táto situácia, ktorú som tu stručne opísal, vytvorila podmienky pre politickú prácu v Ženeve. A to je ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť. Bude to ťažké, pretože neexistuje precedens, poprvé. Diplomatické vzťahy boli z iniciatívy Gruzínska prerušené, teda medzi Gruzínskom a e, Ruskom. Boli e, odvolaní vyslanci z Moskvy a Soči, ktorí od 92. riešili aj otázku Abcházska a Osecka, čiže iba na základe bodu 6 dohody z 2. augusta sa to dalo riešiť a v rámci toho sa teda počítalo s rokovaniami v Ženeve, ale nič viac sme nemali. A bolo to obmedzené dohodou z 8. septembra. V októbri obe strany odmietali priamy kontakt a bol tu takisto tlak verejnej mienky, či už v Moskve alebo v Gruzínsku. Európska únia sa e, rozhodla, teda predsednícke týmy, e, si zvolili v Ženeve spolupredsedníctvo Európska únia, e, OSN a OBSE. Prečo? Lebo sme vychádzali z reality v teréne. V Osecku už boli pozorovatelia OBSE a keďže dochádzalo aj k pohybom v Abcházku, kde sa tento raz síce nebojovalo, ale, a bola tam ešte aj prítomnosť Monuku. A bolo to vlastne poprvýkrát, e, čo sme sa dopracovali k takejto solidarite a jednote e, v čase aj v priestore. Nebol to prvýkrát, čo sme spolupracovali, ale prvýkrát tu bola takáto solidarita. No a potom sme sa snažili samozrejme zjednodušiť návrat do normálu, vytvoriť politický rámec a ten sme vytvárali spoločne. Symbolicky sme to zrealizovali 14. októbra. E, konala sa večera pred začatím formálnych rokovaní v Ženeve. Bola to pracovná večera, kde boli zastupcovia tlače na konci a francúzske predsedníctvo zaujalo vtedy stanovisko. Boli tam pani Kušner Solana a pani Ferrero Waldner. No a bol tam aj pán Koteres, um, vysoký zástupca pre utečencov, potom tam bol pán Stup z OBSE, a pán Brišomburg, generálny tajomník. Títo všetci predniesli prejavy a to bol silný signál, že všetky tieto tri inštitúcie sú kolektívne zaangažované za tým účelom, aby maximalizovali účinok týchto troch inštitúcií v tejto situácii. Ďalší problém bol na začiatku rokovaní v Ženeve. A išlo o to, aký to bude formát. Rusko chcelo byť akoby kopilotom, čiže, alebo spolupilotom, chcelo to takisto riadiť, ale samozrejme v teréne boli rozmiestnené ruské jednotky a tie sa museli stiahnuť. Čiže jedna strana sporu nemohla byť zároveň aj sudcom alebo rozhodcom. Preto sme museli nájsť lepší formát. Rusko muselo byť nejako e, takticky, symbolicky zastúpené. Potom tu bola otázka zastúpenia USA. Ale inak všetci úst, ostat, pardon, e, bolo potrebné vytvoriť e, zložitú štruktúru. Bola to štruktúra 6 plus 2, traja spolupredsedovia, Rusko, Gruzinsko, a Spojené štáty. Čiže toto bol formát plenárneho zhromaždenia tých krajín, ktoré sú schopné medzinárodne konať a pracovať na úrovni medzinárodných skupín so všetkými zainteresovanými účastníkmi metódou, ktorá bola postupne upresňovaná v diskusii medzi stranami. Pracovná skupina bola vytvorená na základe dohody z 12. augusta a 8. E, oktobra. E, boli to skupiny Stabilita v regióne, druhá skupina Utečenci a vysídlené osoby, pretože to je tiež politická e, otázka. Utečenec je v zahraničí, ale okrem ľudí, ktorí prechádzajú E, z Ruska do Abcházska sú považované za e, osoby vnútorne vysídlené, nie za utečencov. A jednotlivé slova môžu zablokovať niekedy situácie, pretože Rusi sa na to pozerajú inak. Boli veľmi dôležité aj návštevy v teréne. Toto boli všetky tie problémy na začiatku a vyžadovali si čas. Ako postupovali e, ďalšie etapy? 15. oktobra Ženeva 1. Vtedy sa začalo rokovanie v atmosfére silného tlaku, ale dokázali sme prijať pravidlá fungovania, na ktorých sa dohodli všetky strany. Došlo k niektorým bojkotom, niekedy na strane Ruska, niekedy na strane Gruzínska, ale minimálne prebiehali paralelné rokovania, aj kuluárne rozhovory a realizovali sa neformálne kontakty, ktoré umožňovali nakoniec všetkým, aby viedli navzájom rozhovor. No a kľúčovým aspektom bolo to, že sme si zvolili nový dátum po tom búrlivom začiatku a všetci sa zúčastnili, všetci sa mohli e, dohodnúť a všetci e, sa dohodli, že sa zídeme za mesiac. Ženeva 2 eh, sa konala po mesiaci intenzívnych príprav, eh, práce v teréne a tak ďalej. Toto sa začalo 18. večer, formálnou večerou, kde sa všetci zúčastnili. No a na druhý deň zasadali dve pracovné skupiny paralelne bez predbežných podmienok. Pracovná skupina 1 pre bezpečnosť bola vedená tými troma predsedami, pretože bezpečnostné aspekty si vyžadujú všetky tie podmienky riadenia k OBSE a EÚ. No a druhá skupina bola moderovaná pánom Vigantom, zástupcom komisie z DG Relax a e, viedol ju aj pán e, Janc z OHCR zo Ženevy. A vtedy sa identifikovali aj témy na prípravu Ženevy 3, ktorá sa konala 17. a 18. decembra. A to boli takisto dlhé hodiny práce v novembri a potom ešte počas dvoch dní v decembri, keď sa prvá skupina sústredila na mechanizmy a prevencie a takisto riešenie e, incidentov. No a v rámci tejto skupiny na, na poslednú chvíľu obe strany mali námietky k štatútu a k prístupu, preto sme museli dohodu odložiť na neskôr. Ale tie podstatné veci sme identifikovali, to, teda to, že potrebujeme mechanizmus prevencia a riešenia sporov. No a potom sa hovorilo aj o ďalších opatreniach dôvery riadenia a kontrolných bodov, o spoločných prehliadkach citlivých miest a tak ďalej. Druhá skupina detailne a obťažne diskutovala o humanitárnej pomoci, o prístupe, o vyhodnotení potrieb obyvateľstva a o dodávkach plynu. No a nakoniec E, poviem, že ženevské rozhovory budú pokračovať, budú naďalej citlivé, ale všetci sú do toho do určitej miery zapojení. 31. december je za nami, ale vidíme, že kontakty musia naďalej pokračovať, že nejde o nejakú jednorázovú akciu. Čiže práca pokračuje. Rusko postupuje s krátkodobou perspektívou. Rusko si neželá druhý proces z Minsku, ako hovoril Peter Semneby. Ale ani Európska únia si to neželá. Ale krízu nemôžeme rozdeliť na kúsky po piatich mesiacoch od vojny. Po piatich mesiacoch od vojny. Európska únia teda prijala iniciatívu, aby zastavila vojnu a preto musí pokračovať a musí pokračovať aj v rekonštrukcii a mať politickú perspektívu. O mesiac bude Ženeva 4 a tam sa budú musieť zohľadňovať e, mandáty na rokovania OBSE a OSN. EÚ si nestanovila termín, to znamená, že naďalej bude zohrávať svoju úlohu lídra. Rokovania v Ženeve ešte neznamenajú konferenciu ako takú, tak ďaleko sme sa ešte nedostali. Je to ale politický proces, ktorý postupuje a všetky strany sa musia do neho dostatočne zapojiť a v následujúcich mesiacoch to môže viesť k štrukturovanejšiemu mechanizmu. A vtedy gruzínska kríza vstúpi do eh, novej fázy. Ďakujeme, pán veľvyslanec. Ďakujeme a vážime si vašu prezentáciu a aj to, že ste prišli medzi nami predtým, než odchádzate do OSN. Keďže musíte odísť o 16.10, lebo musíte ísť na letisko, to, to bolo maximum, čo sa mi podarilo uh, vyjednať s doprovodom pána Morela. Tak prosím, aby prvé otázky sa týkali iba tej časti, o ktorej hovoril pán Morel. Predtým, než odovzdám slovo poslancom, poprosím vás, aby ste hovorili stručne, pretože o 16.10, o štvrť hodinu pán Morel musí odísť No a takisto by som chcel postraviť pána Kirita, nového člena zahraničného výboru, ktorý je z Rumunska a ktorý prichádza na miesto pani Anastázie. Teraz teda prejdeme k otázkam. Ako som už hovoril, hovorte stručne a sústredte sa na tú časť, ktorá sa týka E, gruzínska. Pani Isler Begin, vedúca delegácie pre Južný Kaukaz. Ďak- prosím. Euh, Your... Ďakujem pekne. Ako hodnotíte odporúčanie Európskej komisie o východnom partnerstve? Aké to má, mm, aké to má vlastnosti v v rámci FBA. Či, ako, aký potenciál vidíte pre kaukaskú platformu a zlepšenie postavenia Gruzinska a iných štátoch? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel spýtať, v akom rozsahu si myslíte, že predpoklady, ktoré boli stanovené v dvoch dohodách, podpísaných v auguste a oktobre, boli splnené. Ja hlavne mám na mysli tri veci. Poprvé, budúci štatút Abcházska a Južného Osecka, o ktorom sa malo hovoriť už predtým. Je to už keby predúčili Ruskom. Ako hodnotíte túto otázku? Po druhé, dodržiavanie dohody o tom, ktorá hovorí, že, alebo tvrdí, že stiahnutie jednotiek na postavenie spred, do pozícií spred konfliktu nebolo ešte úplne vykonané. A potom, aký je prístup pozorovateľov? Sú, majú pozorovateľia prístup na všetky územia Južného Osecka, aj na tie územia, ktoré obývajú Gruzinci. Ďakujem pekne, pán Viroviejský. Le micro. Oui, merci. Monsieur l'ambassadeur, je comprends que le but c'est clair Um, Ďakujem veľmi pekne. Rád by som sa spýtal, či Gruzinsko je ešte stále presvedčené o tom, že sa stane členom alebo členským štátom Severoatlantickej aliancie. Aký je štatút alebo stav dohody, ktorá bola podpísaná medzi Gruzínskom a USA s Kondolizou Rajsovou. A to len prednedávnom. Malo by pretrvávať ešte stále toto presvedčenie, že Gruzínsko sa môže stať členským štátom na to v dohľadnej dobe a čo sa dá urobiť, aby sa takýto názor zmenil. Ďakujem pekne, pán Dav. Ja si myslím, že všetky tie otázky sú veľmi naliehavé a boli otázky, ktoré sa týkali väčšinou Gruzinska, ale aj Kaukazu a ešte širšieho spektra. Takže budeme pokračovať následovne, aby sme vyžili pánovi Moralovi odletieť do New Yorku. No a potom bude zodpovedať otázky na pán Semneby. Takže pán Moral, máte slovo. No, eh, merci pour... Takže, vážený pán Morel, my sme veľmi radi, že ste vystúpili na našom výbore a že ste nám poskytli analýzu situácie v Gruzinsku. Ďakujem veľmi pekne za, vašu, za vaš prejav aj za vaše odpovede na otázky poslancov. And we continue the debate on... No, môžeme po- pokračovať v našej diskusii o Gruzínsku a Južnom Kaukaze. Pán Semneby súhlasí, e, že zodpovedá otázky, ktoré už boli položené, ale preto, predtým, než dám slovo jemu, a dám slovo ešte na dve ďalšie otázky. Pán Dukazojov mi nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja sa pokúsim sformulovať moju otázku veľmi stručne. Samozrejme, treba povedať, že Európska únia a francúzske predsedníctvo zohrali vynikajúcu úlohu a vedli veľkú prácu a podarilo sa nám zvládnuť tento projekt, proces. Bol, bol dohovor so šiestimi bodmi. Predpokladom bolo, že z nárazníkovej zóny sa stiahnu vojaci a vojska a že musí byť nastolený, nastolený stav spred konfliktu. Avšak Rusko aj napriek tomu uznalo tie dve, terito, dva teritoriálne celky. Takže teraz no, chceme hovoriť a rokovať o tom, aký má byť štatút týchto dvoch teritoriálnych jednotiek. Nevypočul som si predačku pána Semnabyho, ale pán Morel povedal, že Rusko ide postupne za svojim cieľom. Avšak aký je to cieľ? aký štatút získajú tieto dve územné jednotky. Táto otázka sa nedá ľahko zodpovedať. No a po druhé, čo je s mierovou misiou? V južnom Osecku bolo vyslaných 1500 ľudí v rámci mierovej misie, ale vieme, že Rusi počet zvýšili. 1995 sa uskočili, bola uzavrela dohoda o týchto mierových misiách. Platí táto ešte stále, alebo e, prevezme túto úlohu teraz Európska misia, ale jedná sa o dve rôzne misie. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, Mr. Ďakujem pekne, pán Oniškievič. Ďakujem pekne. Ja mám tri otázky. Prvá sa týka toho, aký bude štatút Kaspického mora a v akom rozsahu alebo akým spôsobom táto otázka blokuje výstavbu ropovodu a plynovodu cez Kaspické more. No a ďalej úloha regiónu Guam. Jedne zohráva tento región nejakú úlohu, alebo uznávate potenciál, ktorý by mohol zohrať. A po tretie, či je Arménsko a Azerbajdžan pripravené vzdať sa určitého územia na to, aby aby umožnilo prístup do Náhorného Karabachu a Nachyčevano. Ďakujem pekne, to boli všetky otázky, teraz dám slovo pánovi Semnebiu. Ďakujem pekne, pardon, pardon. A ešte pani Isler Began, po druhýkrát, ale prosím, veľmi stručne. No, ďakujem veľmi pekne, že ešte raz môžem položiť otázku. No, že teraz ku Gruzínsku. Pán Sem Neby, mohli by ste nám povedať niečo viac o situácie, situácii ruskej armády v Abcházsku a v Južnom Osecku, predovšetkým o tej základni, ktorá sa tam má vybudovať. Vieme, že už boli predložené dve správy medzinárodnej misie. Viete nám povedať, či v Južnom Osvedsku a v Ab- sa môže tiež v rámci týchto misií kontrolovať alebo vyšetrovať a ďalej k Južnému Kaukazu. Už situácia v tejto oblasti sa nedá povedať, že zlepšuje. Myslíte, že aj napriek politike susedstva sa zhoršila situácii v oblasti názorovej slobody a ľudských práv. Hovorili ste o Azerbajdžane, prezidentskom mandáte, Arménsko, stále 42 osôb sú zadržiavaní z politických dôvodov. dôvodov. Dvoch z nich zadržiava tajná služba. Mohli by si nám povedať niečo viac a k tomu, čo sa v týchto dvoch krajinách aj skutočne deje? No a okrem toho máme dojem, že v Náhornom Karabachu vznikla šanca na riešenie konfliktu v lete. Mohli by tam byť nejaké ďalšie kroky. Myslíte si, že existuje nádej, že tento región Azerbajdžanu sa vyrieši, alebo že sa dá vôbec vyriešiť? A myslíte si, že hranica medzi eh, Tureckom bude otvorená. Ďakujem pekne. A teraz dostal slovo pán Semneby. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám teraz 12 minút na zodpovedanie všetkých otázok. Dobre, tak 13 minút. Nože ja sa pokúsim zodpovedať to a rovnako zodpovedať ešte nezodpovedané otázky z prvého kola otázok. Dobre, takže otázka, úloha Spojených štátov amerických eh, voči Európskej únii. Nož, treba povedať, Európska únia sama ponúkla a jej ponuka bola prijatá ako mediátor, ako sprostredkovateľ v tomto spore. No a to záviselo od krokov predsedníctva, ale od soft power Um, um, um, actor. Aj od imidžu Európskej únie, ktorá radšej vyjednáva, ako používa silu. Takže bola to kombinácia tých krokov a kredibility v tom správnom okamihu, ktorý mala Európska únia, ktorý si budovala. Samozrejme, stále sme v úzkom kontakte z USA a akékoľvek snahy a USA sú súčasťou ženevského procesu, tak keďže OSN zohrávajú úlohu v v rámci mandátu a rovnako sú súčasťou tých diskusí. Takže akýkoľvek výsledok bude musieť byť založený na transatlantickom pochopení dosiahovania alebo do, cieľov. Čo sa týka charty podpísanej medzi USA a Gruzinskom, tak je to charta, ktorá bola vytvorená ako reakcia na mnohé bezpečnostné obavy Gruzinska, ktoré sa po vojne objavili. Mnohé obavy, podľa, ktoré podľa Gruzinska neboli plnené, a to hlavne kvôli sklamaniu z neexistencie akčného plánu pre členstvo. No a ja si myslím, že napriek tomu, že to nie je rovnaká vec, ako niečo ponúklo na to, tak to vec tým uistením, ktoré by bolo poskytnuté s inými, s inými krokmi všetkých aktérov, prispiejú k stabilizácii situácie. No a čo sa týka, ja nebudem hovoriť v mene kohokoľvek iného, je stále otvorenou otázkou, tá otázka, ktorú sa pýtam aj ja, a to tiež, aké dopady to bude mať pre gruzinské ozbrojené zložky, tak to je tiež vec, ktorá sa objavila v charte medzi USA a Gruzinskom, ale stále nie je to celkom jasné, ako ďaleko siahajú záväzky oboch strán. No a rovnako otázka východného partnerstva. Ja by som nechcel zachádzať do detailov tejto otázky s ohľadom na súčasnú situáciu. A to je návrh komisie a diskusie medzi členskými štátmi. Ja môžem len povedať, že som presvedčený o tom, že tá skutočnosť, že toto bolo súčasťou balíčka, ktorý bol prijatý Európskou radou uh, because it, it indicated... Zahrával veľmi dôležitú úlohu, pretože naznačil ochotu Európskej únie angažovať sa, a to nie len v bezprostrednej konfliktnej situácii, ale aj z dlhodobého hľadiska zohľadne toto tak existenčné obavy krajiny v tej, krajín v tejto oblasti, zohľadňovať rovnako špecifickú situáciu, v ktorej boli tieto krajiny, špecifické historické okolnosti, proces transformácie, ich snahy voči EU a osobitné regionálne obavy, ktoré neboli tak artikulované v doteraz v európskych programoch. Nuž a k otázke podmienok dohôd, o ktorých sa rokovalo dohoda o prímeri a dohoda z 12. septembra o tom, ako boli plnené ich ustanovenia, tak dohoda z 12. septembra ktorá sa týkala predovšetkým stiahnutia, stiahnutia z území Jižného Osecka a Abchádzka na vytvorenie podmienok. Čo sa týka 6-bodového plánu, tak to bola dohoda o prímeri bolo by dobre prečítať si tú dohodu a porovnať to so situáciou v tomto území. Ale tak ako povedal Pierre Morel, tieto veci treba diskutovať v kontexte ženevských rozhovorov. Štatút území v súčasnosti nie je, nemá prioritné miesto na programe krokov a opatrení, ale to neznamená, že Európska únia a iní aktéry podporujú uznanie Ruskej federácie nezávislosti Abcházska a Južného Osecka. Sme jednoducho v fáze, kedy je predčasné zavádzať tento program a túto agendu. Ak by to tak bolo, tak dôležité diskusie, ktoré sa uskutočňujú o utečencoch, o otázkach bezpečnosti, predchádzaniu konfliktov a tak ďalej, by boli oveľa ťažšie, ak nie rovno nemožné. No a akú rolu bude zohlávať Európska únia v konflikte hlavne v Južnom Osicku? No už tak Európska únia nahradí mierové misie, ktoré tu existovali. To je tiež vec, ktorú ešte nedokážem zopakovať. Nie sú žiadne bezprostredné plány, plány, ktoré sa pripravujú práve teraz, ktoré Európska únia pripravuje na prevzatie um, mierovej úlohy. Už Európska únia sa zaviazala, že preverí prácu mierových monitorovacích, monitorovacej misie pol roka po spustení a rovnako mandát misie vyprší v septembri tohto roku. To bude tiež príležitosť zrevidovať, ako Európska únia čo najefektívnejšie zajistí svoju prezenciu v teréne, čo sa týka výsledkov diskusí zo Ženevy. No ruské ciele v rámci konfliktu, a čo sa týka aj ruských cieľov, a tak myslím, že to je veľmi komplexná otázka. Existujú rôzne úrovne tohto konfliktu a to je vec, na ktorú musíme neustále myslieť pri vypracovávaní našich reakcií na konflikt. Poprvé je tu konflikt medzi Gruzinskom a Abcházskom, ktorý je podstatou celého vzniku toho problému. Je to konflikt, ktorý bol zneužitý ako nástroj, tento vnútroštátny konflikt, pre medzištátny konflikt medzi Ruskom a Gruzinskom. Sú tam prvky územného sporu, možno dokonca osobné spory medzi predstaviteľmi krajín a rovnako sú tu spory v širšom kontexte, ktoré prekračujú územie Južného Kaukazu. No a štatút Kaspického mora. Už no, bude, veľmi, to, bude to veľmi náročné a ja neviem, kedy štáty Kaspickej oblasti sa dohodnú na dohode na obmedzeniach a štatúte. Niektorí tvrdia, že to je prekážkou pre ropovody a plynovody a iné infraštruktúrne projekty križujúce Kaspické more, pričom iní sú presvedčení o tom, že bilaterálne zmluvy s krajinami ktoré ktorých projekty sú spoločné, tak takéto budovanie infraštruktúry umožňujú. A to je Azer... A dôležité sú azerbaďansko-turkmenské diskusie o, o ropovode, o tom, že turkmenské ložiska by sa pripojili na ropovodnú sieť Azerbajdžanu. No a je tu prepojenie, ktoré má len 60-70 km. Je to infraštruktúra, ktorá nemusí križovať celé Kaspické more, keďže tie ropné polia v Turkmenistane sú veľmi blízko k tým azerbajdžanským. A ja si myslím, že veľmi skoro tu bude pokus o prepojenie týchto sietí. Ja som presvedčený o tom, že nie v záujme Turkmenistanu, diverzifikovať svoje zdroje, možnosti. Azerbajdžanská strana v každom prípade má veľký záujem na tom, aby sa tak udialo. Ďalej úloha Guam. No čo povedať? Je to organizácia, ktorá zažila svoje silné, ale aj slabšie chvíľky. A z mnohých, z mnohých hľadisk je to organizácia, ktorá združuje krajiny, alebo tie obmedzenia sú také, že nie všetky krajiny v rámci regiónu sú súčasťou Guamo. padli obvinenia, že je to limitované v tom zmysle, že je to um, má byť agenda protiruská. A teraz len citujem, čo hovoria analytici. A nie je to, mm, nemá za cieľ pozitívnu, konštruktívnu agendu. Rozvíja sa v tom zmysle, že vytvoril sekretariát a v mnohých oblastiach vrátane obchodných otázok a tak ďalej, kde by mohol zohrávať dôležitú úlohu a rovnako by mohol zohrávať dôležitú úlohu v rámci respektíve na vypracovávanie a, a rozvíjanie ďalších bodov programu, a ktoré budú na programe aj práce Európskej únie a v rámci nášho východného partnerstva. No a ale Karabach, Azerbajdžán, Arménsko, či sú ochotné vstúpiť nejaké územia a vymeniť si územia. Už to bolo na programe v minulosti, neobjavuje sa to na programe len teraz. Je to veľmi kontroverzná téma a ja si myslím, že sme skutočne ešte veľmi ďaleko od riešenia v súčasnosti sa rokuje o úplne inej predstave a koncepcii Uh, uh, Z uh, okupovaných územiach a, a návrate utečencov a nejakom dočasnom štatúte pre náhodný Karabách. A záverečné uznesenie o štatúte. No a určité riešenie, ktoré v súčasnosti je reálne. Ľudské práva v Arménsku a Azerbajdžane. Nož, detálne sa o tejto problematike dá hovoriť skutočne veľmi veľa a ja mám obavy, že čas nám nedovoluje zaoberať sa týmito detailami. Ja by som chcel možno povedať, že otázky tých ľudí, ktorí spôsobujú nám obavy, ktoré sú zadržiavané, či sú to opoziční politici v Arménsku alebo žurnalisti v Azerbajdžane, tak táto sa dá vyriešiť, táto problematika sa dá vyriešiť jednoducho exekutívnymi opatreniami a rozhodnutiami, či už hlav štátov alebo amnestiou. A to by vyriešilo túto otázku. Pokiaľ tí ľudia zostanú zatknutí a zadržiavaní, tak to bude problémom v našich vzťahoch a ja dúfam, že obe krajiny a si uvedomujú túto vec. No a ďalej prístup k Abcházku, prístup Abcházka a, alebo prístup medzinárodných vyžadovateľov do Abcházka a Južného Osecka. Už nie len, že Európska únia a jej pozorovateľská misia nemá a, prístup do Abcházska a Osecka, ale ani medzinárodná humanitárna pomoc a rôzne vyšetrovania, ktoré prebiehajú, tak naše, ako aj iných strán pravdepodobne budú sa stretávať s problémami. A je to o to komplikovanejšie, keďže je tu situácia, keď ľudské práva gruzinského obyvateľstva sú stále zdrojom obahu v oblasti Achagoli a na Gáli sú pod veľkým tlakom v týchto územiach. Hranica je čoraz uzavretejšia a to je problém pre ľudí, ktorí cestovali viac menej slobodne. Sú správy o vydávaní ruských pasov pre populáciu a tak ďalej. A rovnako sú v prostredí, ktoré obyvateľstvo vníma ako veľmi nepríjemné, pretože tam je veľa vojakov. V oblastiach Gur je stále veľa milícií z Južného Osecka a to je veľmi problematické a to nie je pod kontrolou určite. No už myslím, že som zodpovedal väčšinu otázok a práve som sa dopočul, že mi vypršalo tých 13 minút. Ďakujem pekne. Bol si k nám veľmi veľkorysý, vysvetlil si nám celú komplexnosť situácií a sme si plne vedomí. Bohužiaľ nie je to posledný raz, čo sa tu budeme musieť zísť a hovoriť o strategických otázkach Južného Kaukazu a Gruzínska. Bude sa to týkať aj strategických otázok, ktoré sa týkajú Európskej únie. Pretože tento región je komplikovaný, ale je pre nás aj potrebný. Ďakujem vám, uvidíme sa opäť. E, nie, ja, e, ty, ty letíš niekam? Áno, do Tbilisi. Ďakujem pekne. Milí kolegovia, milé kolegyne, teraz prejdeme na ďalší bod. Pán Rouček bude mať teraz predsedníctvo.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 Kolegovia, budeme pokračovať s ďalším dôležitým bodom na programe výmena názorov s pánom Fuerem, osobitným vyslancom EÚ v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. Vítam vás, pán Fuere v Európskom parlamente. Boli ste naposledy v našom výbore, myslím, že v januári 2008, takže je to presne rok Odvtedy sa konali v Skopie voľby. Komisia prijala novú pokrokovú správu a sú tu určité pozitívne znaky, ale samozrejme ešte ostáva aj veľa víziev. No a samozrejme ešte ostáva aj veľa práce, ktorú je potrebné urobiť. Vo svetle tohto vývoja E, ešte raz e, vítam pána Fuereho. E, máte 15 minút na úvodné stanovisko a potom budú nasledovať otázky a odpovede, takže máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým poslancom výboru za to, že ma pozvali na toto zasadnutie. zasadnutie. Je to tradícia, pretože moju funkciu ako osobitný vyslanec a vedúci delegácie komisie vo FIROM mám od novembra 2005, čiže niečo viac ako 3 roky. Rád by som pánovi Rekovi Mejerovi e, a jeho kolegom vyslovil poďakovanie za to, že sledujú udalosti v krajine a takisto im ďakujem za ich prácu na uznesení, o o ktorom sa bude hovoriť a bude sa o ňom hlasovať v parlamente. Rok 2008 bol zložitým rokom pre bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko. I keď to bol rok, ktorý sa začínal nádejne, keď komisár Rehn prišiel do Skopie v marci a odprezentoval viacero benchmarkov, ktoré krajina mala splniť a to by, jej, to by komisii bolo umožnilo prijať od, odporúčanie na začiatok rokovaní. Ako viete, voľby v júni v roku 2008 boli veľkou prekážkou pre krajinu, pretože počas volieb došlo k násiliu, aj k rôznym nezrovnalostiam a aj počas E, predvolebnej kampane. Čiže e, správy hovorili o tom, že tieto voľby nezodpovedali medzinárodným štandardom. A potom nasledoval po, neprimerané použitie e, núdzového postupu v júli na príjmanie legislatívy a bohužiaľ boli sme svetkom aj viacerých parlamentných bojkotov zo strany opozičných strán. Napriek tomu musíme uznať, že krajina urobila v niektorých reformách dobrý pokrok. A tento pokrok bol <clears throat> uznaný aj v pokrokovej správe Európskej komisie, ktorá bola prijatá 5. novembra. Táto správa takisto jasne hovorí o tých oblastiach, kde sú ešte veľké nedostatky a kde je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie zo strany vlády, aby sa zrealizovali reformy. Vláda <clears throat> reagovala tak, že akceptovala pokrokovú správu ako objektívne vyhodnotenie situácie a to je veľmi pozitívne. A takisto pozitívne je aj to, že vláda prijala tzv. plán e, činnosti, ktorý v podstate zavezuje vládu, aby robila pokroky a ďalej riešila tie konštatované nedostatky a, a takisto aby podporovala ďalšiu implementáciu tých zákonov, ktoré už boli prijaté. Tento záväzok bol potvrdený aj pánom Bucevským premiérom 2. januára na zasadnutí vlády v Skopie, keď zopakoval tri hlavné priority vlády na rok 2009. Takže sú to v prvom rade záväzok a udržateľné riešenie európskej agenty implementáciou spomínaného plánu a realizáciou odporúčaní z pokrokovej správy. No a takisto ťažisko bude v splnení kľúčových politických kritérií, najmä pred nadchádzajúcimi prezidentskými a miestnymi voľbami v marci 2009 a takisto je to záväzok realizovať politický dialóg v rámci demokratických inštitúcií. Ďalšia priorita vlády je e, reforma e, vízovej liberalizácie a tretia priorita akreditácia inštitúcií, ktoré majú používať finančné prostriedky z EPA z predvstupového nástroja. Toto je všetko pozitívne a e, my e, vítame tieto záväzky vlády a je to prepojené samozrejme aj na vládnu koalíciu, ktorá doteraz fungovala v stabilnom prostredí a fungovala kooperatívnym spôsobom a my dúfame, že takto to bude fungovať aj po prezidentských a miestnych voľbách. Aké sú hlavné výzvy, ktorým čelí Macedónsko v tomto roku. Samozrejme, že sú to voľby. Voľby sú najdôležitejšou výzvou. Už ostávajú len dva mesiace a potom sa začnú miestne voľby aj prvé kolo prezidentských volieb. Bude to 22. marca. Druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať 5. apríla. V prvom rade musia justičné orgány vyvíjať úsilie, aby ukončili všetky konania proti tým, ktorí e, boli vlastne vykonávateľmi tých e, neregulérností vo voľbách v roku 2008, pretože táto klíma beztrestnosti po voľbách v roku 2008 ešte stále visí nad Macedónskom. Okrem toho sa plne musia implementovať všetky odporúčania o pozorovateľov OBSE. Existuje štátna volebná komisia, ktorá bola nedávno obnovená, ale má veľmi ťažkú úlohu, pretože musí zabezpečiť, aby bolo všetko pripravené na tento zložitý volebný proces. Musíme pamätať na to, že nás čakajú dve voľby v jeden deň. Zloženie miestných volebných orgánov, tých je takmer 3000 v krajine, je takisto veľmi dôležité. Kedysi tieto orgány sa skladali z piatich štátnych zamestnancov, teraz budú pozostávať z, tri, z troch štátnych zamestnancov a dvoch zástupcov politických strán. To znamená, že si to vyžaduje veľa e, prípravy, pretože práve tieto volebné orgány alebo výbory kontrolujú korektný priebeh volieb v deň volieb. Čiže musia zabezpečiť, aby všetky predpisy boli dodržiavané a títo ľudia sa nesmú podriadovať žiadnym zásahom ani pokynom Takisto je potrebné zabezpečiť, aby vysielacia rada mala ľudské aj finančné zdroje na to, aby mohla monitorovať používanie médií a aby zabezpečilo, že nebude dochádzať k zneužívaniu médií zo strany politických strán. No a samozrejme je tu aj aspekt bezpečnosti, ten nesmieme podceniť. A my sa tešíme na bezpečnostný plán, ktorý ohlásila vláda a dúfame, že bude čoskoro predložený. Európska únia e, vytvorila podporný e, program pre reformu polície a ten naďalej pokračuje a sústredí sa aj na ten nadchádzajúci volebný proces. Musíme zabezpečiť, aby tieto voľby rešpektovali všetky medzinárodné predpisy a, aby správanie politických lídrov a politických strán počas kampane, ale aj počas samotných volieb bolo e, korektné, pretože to e, v konečnom dôsledku nám potom umožní zhodnotiť, či voľby boli slobodné alebo nie atmosféra medzi politickými voľbami a medzi politickými e, lídrami medzi, e, pred e, voľbami v roku 2008 práve prispela k vytvoreniu toho násilia počas volieb a tých nezrovnalostí. No a ďalšie dôležité odporúčanie pokrokovej správy komisie je to, že je potrebné, aby prebiehal neustály politický dialóg ktorý zapája každého a vytvára duch konsenzu medzi všetkými politickými vodcami. A toto chýbalo v predchádzajúcich dvoch rokoch. Predsedovia všetkých politických strán sa 9. januára stretli. Toto stretnutie organizoval premiér a bolo to veľmi pozitívne stretnutie. My sa domnievame, že ak bude toto pokračovať, tak to bude pozitívnym signálom pre politický dialog. Ďalšou dôležitou výzvou bude pokračujúca eh, implementácia rámcového dohovoru OCRED, pretože toto je nástroj na podporu zmierenia a vytvorenia multietnickej spoločnosti. Takéto úsilie budeme vyžadovať naďalej, najmä na to, aby sme dosiahli primerané zastúpenie menšín v štáte. V tejto oblasti sa musí ešte veľa urobiť. Musíme zabezpečiť, aby aj Turkovia a Rómovia mali prístup k práci v štátnych inštitúciách, vo verejnej správe a tak ďalej. Toto ešte stále chýba. No a ďalší e, dôležitý aspekt rámcového dohovoru je vzdelávanie. Je potrebné odstrániť segregáciu vo vzdelávaní. Tá sa objavila v posledných mesiacoch a samozrejme odporuje duchu rámcového dohovoru z OCRED, a preto naďalej budeme podporovať vládu v tom, aby Eh, dodržiavali odporúčania vysokého komisára OHCR. Pokiaľ ide o reformy, prijali sa dôležité zákonodárne opatrenia, ale mm, teraz si musíme pozrieť eh, to, ako tá implementácia bola realizovaná. Musíme zabezpečiť, aby verejnosť dôverovala nestrannosti justičného systému. Toto ešte neexistuje trestnoprávny systém e, je ešte stále e, bokom, vláda sa naň e, dostatočne nezameriava, hovorila to aj Rada Európy a preto vláda sa musí tejto komplikovanej situácii venovať situácii vo väzniciach korupcia takisto musí byť odstránená a to takým spôsobom, ktorý nepodlieha žiadnej partizánskej politike. Verejná správa a reforma verejnej správy si vyžaduje takisto osobitnú pozornosť, pretože ešte stále existujú situácie, keď vždy, keď sa mení e, vláda, tak sa mení aj verejná správa. A teraz ešte zdôrazním dve dodatočné oblasti, ktoré si vyžadujú pozornosť vlády. E, občianská spoločnosť, to je prvá vec. Vláda sa musí venovať e, viac e, tomu, aby zapojila do procesu organizácie občianskej spoločnosti. Je potrebné pracovať priamo v teréne, pretože úlohou občianskej spoločnosti je kritizovať a vláda musí túto kritiku počúvať. Ja sa domnievam, že je veľmi dôležité, aby vláda podporovala, tak povediac, inkluzívnu politiku dialógu s občianskou spoločnosťou a nesmie sa snažiť vytláčať na okraj organizácie občianskej spoločnosti, ktoré niečo kritizujú, pretože tá ich kritika v podstate podporuje demokratický proces v krajine. No a druhá dôležitá vec, to sú médiá. V tejto oblasti, ako vieme, správa komisie hovorila veľmi jasne a povedala, že médiá sú ešte stále predmetom výrazných politických zásahov. A tu vyvstáva aj tá otázka, že mnohé televízne stanice sú súkromne vlastnené a majú prepojenia na určité politické strany. A my musíme presvedčiť vládu, že je v ich záujme, aby zabezpečili existenciu nezávislých a slobodných médií. To je najlepší spôsob, ako podporovať duch dialógu v krajine. Krajina by sa nemala, alebo vláda by sa nemala snažiť stigmatizovať a marginalizovať médiá len preto, že niekedy kritizujú vládnu politiku. Vláda by mala prí, prijímať otvorenú kritiku a tým vlastne vytvorí otvorený dialog a duch konsenzu medzi všetkými politickými stranami a voličmi v spoločnosti. No a na záver dve veci. Najskôr chcem povedať niečo k vízam. Toto je oblasť, ktorej krajina vyvíjala obrovské úsilie, aby splnila vyžadované štandardy na to, aby e, dosiahla vízovú liberalizáciu. Myslím si, že je dôležité, aby úsilie každej krajiny v tejto oblasti bol posúdený osobitne a experti teraz e, robia vyhodnotenie reforiem e, členských štátov. V konečnom dôsledku e, vidia, že tie reformy boli urobené a je dôležité, aby tie reformy boli uznané a aby krajina bola schopná dosiahnuť ten stav plnej vízovej liberalizácie. To je aj pre verejnú mienku veľmi dôležité. Musíme uznať, aké veľké úsilie vložila krajina do tejto oblasti. No a na záver chcem oceniť prácu spoločného parlamentného výboru, ktorému predsedajú pán Spasanovský a pán Trakatelis. Prišli na jeseň do Skopie a ja by som chcel takisto podporiť plne návrhy na zlepšenie spolupráce medzi personálom Európskeho parlamentu a Národného zhromaždenia Macedónskej republiky. To pomôže zlepšiť prácu v Národnom zhromaždení Macedónska, pomôže tomuto orgánu plniť svoje úlohy ako demokratické inštitúcie, pomôže tohto parlamentu do budúcnosti. Ja a aj moji kolegovia na misii EÚ naďalej podporujeme reformy a snažíme sa e, im napomáhať a takisto hovoríme vláde jasne, aké sú problémy. Ja dúfam, že jedného dňa uvidíme, že krajina e, sa vstúpi do, ďalšieho, do ďalšej fázy prístupového procesu. Teším sa na otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážený pán veľvyslanec, nuž za normálnych podmienok by som dal slovo nášmu spravodajcovi, pánovi Majerovi, ale dostal som žiadosť od pána Galera, ktorý o 5. musí ísť na konferenciu predsedov, takže vynimočne dám slovo na jednu otázku a odpoveď pánovi Gálerovi a potom bude nazvať pán Majer. Ďakujem pekne len o otázke výse. Povedali ste na závere vašich vašeho vstupu, aké sú tie najdôležitejšie dôvody na to, aby sa nestiahla požiadavka mm, na víz. Readmisná dohoda bola prijatá a funguje a, a rovnako moderné a pasporty moderné pasy boli vydané a ja nevidím žiadne ďalšie výrazné prekážky. Mohli by ste nám prosím povedať, čo vlastne naši experti teraz skúmajú? A aký je nejaký časový plán na ukončenie vyšetrovania? A kedy Macedončania budú mať mm, bezvýzový styk? Už ďakujem veľmi pekne. No práve v tomto momente sa uskutočne mm, misia na hĺbkovú kontrolu v tejto krajine a títo sa zaoberajú každým aspektom reforiem, ktoré, je, je, reforiem, ktoré sú podporné, eh, potrebné na zavedenie bezvýhového styku. Patria sem pasy, bezpečnosť, ako aj cezhraničný eh, management, čím sa zaistí, že vláda dostatočne kontroluje hranice. No a na konci tohto procesu sa uskutoční ďalšia expertná misia vo februári, ktorá bude skúmať ďalšie aspekty. No a na konci procesu vyhodnotíme, e, či bolo všetko splnené. Ale to prvé hodnotenie, ktoré Európ- vykonala Európska únia e, vo svojej prvej správe v novembri, bolo pozitívne. Uznalo sa všetko, čo bolo dosiahnuté bolo identifikovaných niekoľko oblastí, kde som mali ešte veci zlepšiť, nož a to bolo hlavne riadenie alebo management hraníc, to teraz skúmajú e, odborníci a na, na záver komisia vyhodnotí všetky informácie a predlží svoje odporúčania. Nož a my stále dúfame, že každá krajina bude posudzovaná podľa svojich zásluh, no a keď hodnotenie komisie uzná že boli úspešne implementované všetky reformy, tak odporúčanie by malo zaručiť liberalizáciu vízového styku pre bývajú Slovenskú republiku Macedónsko. Áno, ja neviem presne kedy sa veci uskutočnia, ale správa komisie hovorila o tom, že dúfame, že v priebehu roku 2009 budeme môcť uskutočniť tieto kroky. Samozrejme, to bude potom závisieť od rady, ako sa roz, ako rozhodne, ale my, ako rovnako ako vy, uh, sme presvedčení o tom, že čím lepšie, čím skôr, tým lepšie. Ďakujem pekne za vašu jasnú odpoveď. No a teraz dostal slovo pán Majer, nech sa páči. Voorzitter, het is nu 2009. je otázka, eh, kedy majú začať, eh, kedy majú začať rokovania. Aj tam je situácia samozrejme veľmi komplikovaná. Nuž a po začiatku rokovaní to môže viesť k členstvu Voľby v minulom roku boli samozrejme veľmi dôležité s ohľadom na rokovania a ja už som sa vždy vyslo- vyslovoval za to, že nemôže byť žiadne ďalšie omeškanie. Samozrejme v marci musí všetko prebiehať správne, mal byť už v minulom roku, ale treba stále konštatovať, že záujem v regióne bol vždy taký, sankcionovať nedostatky vo vláde no a parlament po justičnej reforme vstúpil, začal konať aj na to, aby sa predišlo nedostatkom pri zložení parlamentu. Tretou otázkou je, či sú ešte nejaké nevyjasnené otázky vo vzťahu k členským štátom a susedským štátom No a to môže viesť k preťahovaniu rokovaní. Uitgesproken in teksten dat er een onderhandelde en uh, wederzijds uh, aanvaarde oplossing moet zijn daarvoor, om daar op een goede wijze. No, a hm, hovorilo sa o to, o tom, že musí byť eh, riešenie, ktoré je dobre pre všetky strany. No a v ostatnom, v posledných časoch pokroky dosahované v tejto oblasti boli príliš malé aj kvôli otázku, otázky mena, je potrebné nájsť riešenie spolu s Gréckom. V súčasnosti obe krajiny len vyčkávajú. V každom prípade to nebude viesť k tomu, že v októbri sa budú môcť objasniť veci, ktoré nemôžu viesť k ďalším prieťahom. Ďalej problém s vízami o tom sa už hovorilo. Otázka je, čo urobí samotná krajina. Ja si myslím, že na toto téme sa pracovalo veľmi rýchlo a to sa týka aj biometrických eh, preukazov, eh, ktoré boli rýchlo k dispozícii, ale ktoré boli súčasne veľmi drahé. No, už na tom sa pracuje. Ďalej cezhraničná spolupráca s Severným súdom s Kosovom. Myslím, že rozhodujúce je postavenie súčasných členských štátov. Tí musia vedieť, eh, či zrušia obmedzenia pre Macedónsko alebo nie. A bestond voor de inwoners van heel voormalig Joegoslavië. Ja som za to, eh, že právo vycestovať pre obyvateľov alebo cestovať do Macedónska malo byť opäť zavedené, aby sme eh, právo vycestovať z Macedónska by malo platiť ďalej dodržiavanie dohody OCHRID. Myslím, že tiež boli dosiahnuté pokroky hlavne s ohľadom na albánsku skupinu, ktorá je zastúpená vo vláde a novým jazykovým zákonskom zákonu. Je tu rovnaké zaobchádzanie, rovnaké postavenie oboch jazykov, ale otázkou je ešte veľký administratívny aparát a postavenie iných menšín, ktoré stále nemajú dostatočné zastúpenie v politike. Aj tu treba urobiť ešte veľa na to, aby boli tieto menšiny zrovnoprávnené. Er zijn op het, eh, op het rapport zijn er 80 amendementen, of ruim 80 amendementen ingediend. Dat zijn er overigens maar half... Bolo predložených k správe približne 80 podmienujúcich návrhov, čo je len polovica z toho, aké to bolo posledný krát a myslím, že neexistujú obrovské názorové rozdiely. Minulý týždeň sme o nich už hovorili a na to, aby sme dosiahli určité kompromisné návrhy, a pričom v mnohých otázkach sa už ku kompromisom kompromisy dosiahli, takže nemali by sa tu objaviť veľké prekvapenia. Sem tam budú oddelené hlasovania aj preto, že medzi v rámci jednotlivých skupín sú rôzne názory. Aké otázky sú ešte stále nezodpovedané? Poprvé, vzťahy k rozširovaniu EÚ na Západnom Balkáne. V tomto prípade navrhujem, aby sme boli za to, že sa má nasledenie Srbsku nemôže viesť k tomu, že Macedónsku nebudeme venovať pozornosť a že pretože od roku 2005 Macedónsko je kandidátskou krajinou a to je môj názor. Inak musí Kosovo uznať susedný štát, no a na to, aby sme predišli nedorozumeniam, platia to aj určité obmedzenia pre samotné Macedónsko, aj keď rozhodnutie o nezávislosti eh, je veľmi komplikované ako v iných členských štátoch, ktoré Kosovo uznali, avšak so hm, Srbskom máme intenzívne eh, rokovania a ukázalo sa, že treba sa prispôsobiť tomu, čo je hlavnou líniou v EÚ. O to ide, nejde o Kosovo, ale o samotné Macedónsko. No a ja myslím, že by sme mali jasne povedať, že krajina mala mm, veľa, skutočne veľa práce. Rovnaká vec platí aj pre Čiernu horu. Tento výbor, ako aj plénum, už minulý rok jasne povedali, že je dôležité čo najskôr začať s rokovaniami. Ja dúfam, že sa dostaneme k textu, ktorý bude viesť k tomu, že po voľbách v marci, respektíve v apríli, skutočne aj začnú rokovania. A to znamená, že ešte v prvej polovici sa rada musí dostať k záverom. Stratili sme už veľmi veľa času a myslím, že doterajší priebeh vôbec nebol pozitívny. Takže vo všeobecnosti to je z mojej strany v súvislosti, v súvislosti s uznesením všetko. A teraz sa teším na pripomienky kolegov. Ďakujem pekne, pán Majer. A najskôr dostáva teraz slovo pán Pinior, ktorý je tieňovým spravodajcom pre socialistov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán e, vyslanec, za e, výborný úvod k dnešnej rozprave. Chcem povedať, že súhlasím s tým, čo povedal spravodajca, pán Mejer. A vo všeobecnosti je moje stanovisko také, že rozhovory by sa mali začať hneď po voľbách. Tá práca, ktorú urobilo Macedónsko na ceste do EÚ, je naozaj vynikajúca a myslím, že by sme to mali uznať. No a pán vyslanec, mám e, pre vás tri otázky. Prvá otázka sa týka toho beznádejného problému názvu Macedónska. Z perspektívy Európskej komisie je to politická otázka. V tomto zmysle je, tu, je to otázka kodanských kritérií, alebo je to skôr bilaterálna otázka, ktorá sa netýka kodaňských kritérií. Je to veľmi všeobecný problém, ale napriek tomu je ešte stále nedoriešený. Druhá otázka. Čo si myslíte o, o situácii médií v Macedónsku? Máme liberálnu demokratickú situáciu v oblasti médií v Macedónsku alebo nie? A tretia otázka. Ako sa pozeráte na tzv. kohabitáciu na spolužitie s albánským obyvateľstvom v Macedónsku, najmä po tom, čo Kosovo dostalo nezávislosť? Bola, bolo osamostatnenie sa e, Kosova pozitívne, negatívne alebo neutrálne pre situáciu Macedónska? Ďakujem. Ďakujem pani Ibricanič. Ibrisagič. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že pán Majer veľmi dobre vysvetlil tie záležitosti. Aj čo sa týka priorít a tiež čo sa týka rokovaní ohľadne dopracovania sa ku kompromisu. A ja sa domnievam, že otázku týkajúcu sa Kosova musíme e, ponímať osobitne. Hovoríme tu o e, Macedónsku, o Srbsku, o prioritách, ktoré je tam potrebné stanoviť. Podporujem, e, že každá z týchto krajín musí byť posúdená, ohodnotená v závislosti od eh, situácie, v ktorej sa nachádza. Čo sa týka teda ďalších eh, rokovania, som tiež toho názoru, že rokovania by mali začať čo možno najskôr. V minulých rokoch sme stratili veľa času a situácia bola taká, že e, Macedónsko ako prvé dostalo asociačnú zmluvu, podpísalo asociačnú zmluvu a e, bol mu udelený e, status budúcej kandidátskej členskej krajiny. Zatiaľ čo ostatné krajiny Macedónsko teraz dobehli pomaličky dobiehajú. Stále viaceré krajiny sa uchádzajú o členstvo. Niektoré dokonca dúfajú, že čo e, skoro začnú rokovania. E, Macedónsko v tejto situácii e, sa nachádza už určitú dobu a je problém, čo sa týka Macedónska, že sa všetko vlastne tam už začalo v tomto smere, ale problém je, že e, existuje tento konflikt ohľadne názvu republiky. A hm, je mierne vyjadrené, e, situácia sa môže len zhoršiť vzhľadom na to, že na tento problém e, existujú tak rozdielne názory. A to mimochodom aj v našich e, jednotlivých politických skupinách. Každopádne, aby som si želala, aby sme túto problematiku čo najskôr vyjasnili, aby sme mohli podstúpiť ďalší krok. A čo sa týka rokovaní o kompromisnom prístupe zistili sme, že niektoré politické skupiny e, sú ešte proti, ale dúfam, že sa nám tento postoj podarí prekonať, aby sme, teda dúfam, že pri najmenšom my vo výbore sa dohodneme na kompromisnom návrhu. A ešte jedna otázka adresovaná vám. E, aký máte vy názor? aká by bola reálna schéma, keď si pozrieme Macedónsko ako kandidát, kandidátska krajina. Ako si viete predstaviť časový sled v porovnaní s inými krajinami v regióne? A ako je možné zabezpečiť rýchly postup? Nasledujúca otázka pani Bér. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem tiež za túto správu. Myslím si, že je veľmi dobré eh, vypočuť si aj v rámci hodnotenia, že eh, Macedónsko aj napriek určitým problémom sa predsa len snaží urobiť krok vpred. Takže moja politická skupina dúfa, eh, že príjmeme z rozhodnutie, ktoré e, bude politicky zodpovedné. Vieme, že konflikt ohľadne názvu republiky e, zohráva veľkú úlohu. Naša politická skupina e, predostrela návrh na okamžité začatie rokovaní s Macedónskom začiatkom tohto roku. Mm, sú k dispozícii rôzne kompromisné návrhy aj návrh socialistov, ako bolo povedané, aby sa priamo po voľbách po marci začalo s negociáciami. Vedela by som si predstaviť eh, takéto rozhodnutie v našom výbore, ak eh, by eh, tá blokáda vo veci názvu republiky Um, viac neexistoval. O tomto musíme diskutovať, budeme aj hlasovať. Ak toto by bola tá politická výpoveď, to by znamenalo aj výzvu greckej strane, aby viac neblokovala rokovania, aby bolo možné začať negociácie s Macedónskom. Začatie negociácií s Macedónskom by znamenalo, že by teda aj v rámci 60. Eh, samitu eh, NATO eh, znamenalo pokrok. Okrem toho by ma zaujímalo, či vy, pán Fuere, sa domnievate, že táto predbežná dočasná dohoda z 95 má e, význam a ako to s ňou je podľa nášho názoru e, naďalej je platná a domnívame sa, že spor o meno nemôže mať za následok, aby e, sa nerokovalo s Macedónskom o členstve v EÚ či v NATO. A druhá otázka či e, táto blokáda zo strany Grécka nie je porušením európskych e, práv a porušením dočasného dohovoru a tiež porušením charty základných ľudských práv a slobôd. A pokiaľ tomu tak je, potom e, by sa mali viesť rozhovory s gréckou vládou, pretože takéto porušenie akceptovať nemôžeme. Takže mm, dúfam, že tieto kompromisy e, budú možné. Potešila by som sa, keby bol spravodajca k tomu ešte niekoľko slov povedal. Máme tu malú zmenu, e, znenie z 15. januára, kde sa frakcie dohodli. Vedela by som si predstaviť, že by sme mohli súhlasiť, ak by to zostalo takto, aj keď musím povedať, že nám je ľúto, e, že tam máme duplicitu v kompromise 5 a 6 a že vlastne e, tá otázka sporu ohľadne mena sa tam e, rozvádza nad únosnú mieru, ale možno nám to ešte vie osvetliť spravodajca. Ďakujem, pani Ber. Takže toto boli tie prvé otázky v rámci prvého kola. Pán ambasádor, Mati máte slovo na odpoveď. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým poslancom a poslankyňam Európskeho parlamentu za rôzne otázky, ktoré mi položili. Samozrejme, jedna alebo dve z nich sú veľmi náročné a ja, ja sa musím zamyslieť, ako reagovať na niektoré tieto veci. Ale skutočne budem sa veľmi snažiť. Nož poprvé, čo sa týka načasovania odporúčania pre otvorenie rokovania. Nož je jasné, že budeme veľmi ochotní a budeme veľmi radi, keď sa veci budú vyvíjať rýchlejšie. No a tá, tá skutočnosť, že to nevyvíjalo tak rýchlo, ako sme chceli, je spôsobená tým, že krajina nesplňala a nedosahovala tie štandardy, ktoré sme očakávali komisár Ren jasne povedal, že keď povedal, že rok 2008 a povedal, že máme 8 priorít a neskôr sa to stalo, stalo 9 mm, pri voľbách. No a ak splníte tieto benchmarky, a tak hovorím, že budete mať dostatočné argumenty na to, aby som odporučil dátum na otvorenie rokovaní. Ale bohužiaľ nesplnili mnohé z týchto benchmarkov a to a na, najvážnejšie bolo, boli voľby a nedostatok politického dialogu. Avšak aj napriek tomu reakcie vlády po správe v novembri boli veľmi pozbudzujúce, no a teraz musia ísť týmto smerom a nepolavovať. No a treba jednoznačne povedať, že ak budú splňať podmienky, tak komisia odporúči dátum vstupu, takže nikto nehovorí o tom, že to je jednoročný proces. Inými slovami, ďalšia správa komisie bude predložená v lete roku 2009. Takže s ohľadom na to, že voľby budú prebiehať podľa medzinárodných noriem a že budú splnené iné kritériá, kritéria, ktorá, ktoré sú v partnerstve prestup definované, tak komisia bude mať dostatočné argumenty, aby v správe na jeseň odporúčila dátum otvorenia rokovaní. A to samozrejme znamená, že Rada ministrov nemôže inventarizovať pokrok, ak bude nejaký dosiahnutý. E, čím boli skutočne dosiahnuté e, štandardy, čo všetci dúfame, tak potom e, by bolo náležité, ak by to bolo uznané v záveroch at the appropriate moment. But the, as regards the procedure... Európskeho, Európskej rady. Ale čo sa týka procesu, tak postupov, tak komisia je, je mm, sa vyjadria veľmi jasne a treba teda zaistiť, aby boli splnené všetky podmienky, čo dá komisii argumenty na odporúčanie a dátumu v svojej ďalšej správy. Tieto správy a ich vypracovanie si vyžaduje obrovské množstvo práce. My každý mesiac sa posielame informácie do ústredia a trvá skutočne niekoľko mesiacov práce, aby sa na ústredí vyhodnotila, vyhodnotil pokrok krajiny v každej oblasti. My sa stretávame s OBSE, s Radou Európy, zastupcami občianskej spoločnosti. Všetky tieto vstupy sa zohľadňujú a na tomto základe e, komisia potom predkladá svoju správu. A nie je to vec, ktorá sa dá urobiť e, zo dňa na deň. Takže ak veci sa budú vyvíjať správne, tak môžeme dúfať, že na jeseň um, bude predložené to odporúčanie. No a čo sa týka otázky názvu, a tak samozrejme to je stále veľmi dôležitá otázka, ktorú treba riešiť. Dôležité je, aby sme si túto otázku nezamieniali s reformami. No a dôvodom, prečo komisia vo svojej poslednej správe nepredložila odporúčanie, vôbec nesúvisí s otázkou názvu. Súvisí to len s tou skutočnosťou, že vláda nesplnila koránske kritéria. A to sme aj jasne povedali. Súčasne tak komisár Rehan, ako aj vysoký predstaviteľ Solana povedali, že riešenie tejto otázky je základným aspektom celkového procesu e, na ceste k európskej integrácii a my pozbudzujeme obe strany na to, aby našli vzájomne priateľné riešenie. A to sa dá urobiť len v kontexte pokojnej mierovej atmosféry, ktorá bude konštruktívna pre rokovania. A v tomto kontexte je dôležité, aby vlády neprimali žiadne kroky alebo opatrenia, ktoré by sa dali zle pochopiť. Takže ďalšie kolo rokovaní v rámci procesu Nimitz sa uskutoční začiatkom februára. Takže my vyzývame vládu, aby ostala plne angažovaná a snažila sa dosiahnuť riešenie, pretože v konečnom dôsledku hovoríme o susedoch a skutočne sa dá dosiahnuť veľmi veľa, ak bude prijatá eh, dohoda a vyrieši sa raz a navždy eh, tento problém. No a otáz- ohľadom na dve ďalšie otázky, ktoré boli položené a, o médiách. Správa komisie vám jasne hovorí. Je to problém toho, že množstvo televíznych staníc je súkromným vlastníctvom a čo nie je vôbec zlé. Ale vlastníci majú politické svoje politické afiliácie a to môže ovplyvniť politický obsah vysielania. A preto asociácia novinárov, ktorí zastupujú médiá v novinách spolu s vládou, musia hľadať spôsob, ako zaistiť, aby médiá splnili that the working conditions also for journalists can be enhanced svoju úlohu nezávislým spôsobom, aby a rovnako mali novinári zaistené náležité podmienky a tým sa zaistovala úroveň e, médií. A veľmi dôležité je to pred voľbami, pretože e, strany budú čeliť pokušeniu ovládať to, ktoré médium alebo televíznu stanicu. A ak sa vám podarí získať nezávislé médiá, tak bude z toho profitovať hlavne vláda v iných otázkach myslím, že rámcový dohovor musíme vnímať ako model, úspešný model zmierovania. Boli určité problémy, ktoré v minulosti vznikli, ako napríklad tendencia voči rozdeľovaniu na školách, čo vytvára napätie na úrovni škôl a to treba riešiť a jediný spôsob, ako to robiť, je podporovať viacero extrakurikulárnych aktivít, tak aby tento model bol zakorenený v každodennom živote spoločnosti. A to bude dôležité predovšetkým po miestnych voľbách. Nezávislosť Kosova. Samozrejme, malo to dopad na krajinu. Etnická albánska komunita bola skutočne šťastná a niektorí príslušníci macedónskeho spoločenstva, macedónskej spoločenstva boli a obce boli šťastní. Nebolo jednoduché pre vládu uznať Kosovo, pretože vláda samozrejme chce si udržať dobré vzťahy so Srbskom. Myslím, že všeobecne tá otázka uznania bola zvládnutá veľmi delikátne a Odráža to snahy vlády podporovať regionálnu stabilitu a tak ako viete, bolo to hlavným účastníkom v rámci misie Altea v Bosne a Hercegovine, za ktorú zaplatili 11 životmi vojakov po nehode vrtulníka. Je teda dôležité, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, na to, aby sme pokračovali v plnej implementácie Ochrickej rámcovej dohody, predovšetkým na miestnej úrovni, ktorá sa príjme po miestnych voľbách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz máme problém. Máme len 3 minúty a máme 4 rečníkov, takže mm, požiadam vás o maximálnu stručnosť na jednu minútu, pán Kirilov. Thank you, Chairman. Ďakujem, pán predseda. Jedna krátka pripomienka. Myslím si, že by sme mali byť vďační vyslancovi za realistické zhodnotenie. Bol som aj v spoločnom zmiešanom parlamentnom výbore a myslím si, že bolo užitočné, že sme dostali aktuálne informácie. Pokiaľ ide o problém médií, myslím si, že väčšina členov spoločného výboru si myslí, že Macedónsko musí pokračovať v procese a je veľmi dôležité, ako povedal pán vyslanec, že je dôležitý pokrok v nadchádzajúcich voľbách. Média boli už aj v obsahu posledného uznesenia a e, máte pravdu, pán vyslanec, keď si myslíte, že e, médiá musia existovať v prostredí tolerancie. Máme tu veľmi drastické e, príklady vyjadrovania nenávistí na druhej strane voči iným krajinám. Pán, predseda, ke, pán predsedajúci, keďže už nebudeme mať toľko času, tak zacitujem iba jeden veľmi dobrý príklad toho, čo sa e, deje v macedónskych médiách vo vzťahu k e, Bulharsku. Minulý týždeň jeden z najväčších denníkov hovorí, že premiér nám ešte raz znova e, pripomenul, že Bulharsko je, tak ako všetci Bulhári, e, primitívne, nevzdelané a takéto rôzne príklady vidíme v mnohých médiách, na mnohých miestach a pýtam sa, kde je tu pokrok. Na, druhý, na druhej strane podporujem tú výzavu, liber, výzovú liberalizáciu, som za to, aby e, Macedónci mohli voľne cestovať. Ďakujem, pán Kerejta. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel poďakovať pánovi vyslancovi za prezentáciu situácie aká v súčasnosti je v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. Mám iba jednu otázku. Zaujímam sa o následovné. Sú etnické menšiny zastúpené v parlamente? Bulhári eh, alebo Srbi? Tieto menšiny? Ďakujem. Mr. Oh, Stojanov. Pán Stojanov. Ďakujem. Chcel by som dodať ešte niečo k tomu, čo povedal pán Kirilov. Predložil som tri pozmenujúce návrhy a dva, dva boli zamietnuté spravodajcom. Jeden z nich je proti fyzickému násiliu na Macedoncoch, ktorí sa považujú za Bulharov. Chcem sa spýtať, spravodajcu, či si myslí, že je toto prípustné, keď je proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Či si myslí, že takéto násilie je prípustné? Druhá otázka. Máte informácie ohľadom diskriminácie ľudí, ktorí majú bulharskú národnosť? Otázka, či v Macedónsku existuje bulharská menšina alebo nie, to je dlhý príbeh a nebudem sa tomu venovať, ale existuje bulharská organizácia, ktorá má jeden neuzavretý prípad týkajúci sa ľudských práv. Máte informácie o ďalších takýchto prípadoch? Pani Kopa. Ďakujem, pán predsedajúci. Zdá sa, že je tu v tejto miestnosti nejaký zmetok. Text komisie, stanovisko a vyslanca a deklarácia hovoria, že rokovania neboli otvorené, pretože sa nesplnili podmienky. Keď sa pozrieme na pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, tak na základe nich by ste si mohli myslieť, že dôvodom tohto odkladu je E, spor ohľadom názvu krajiny, spor s Gréckom. Ja si myslím, že ukazovanie prstom na jednu jedinú krajinu nie je správnym spôsobom na hľadanie riešenia, pretože dôvodom problémov sú nedostatočné reformy. Ani Grécko, ani žiadna iná vzdialenejšia krajina chce, nechce mať nedemokratického suseda. Musíme byť schopní nájsť nejaké riešenie pre túto krajinu, aby sa e, priblížila EÚ. Takže, hovorí predsedajúci, teraz bude odpovedať vyslanec a potom spravodajca. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, ak nebudem schopný zodpovedať všetky otázky. Takisto ako som nezodpovedal všetky otázky pani Bers. Pokiaľ ide o menšiny, existuje niekoľko menšín, ktoré sú zastúpené v parlamente. Je to jediná krajina, kde je obec, ktorá má rómskeho starostu. Čiže myslím si, že veľa práce sa zrealizovalo v tejto oblasti a úsilie vlády musíme uznať. Ak existujú nejaké problémy, napríklad s Bulharskom, myslím si, že najlepší spôsob, ako to riešiť, je dialog. Kedykoľvek sa tento problém objaví, tak by mali ľudia medzi sebou diskutovať. Samozrejme, že sa ľudia môžu obraciať aj na Medzinárodný súdny dvor pre ľudské práva v Štrasburgu. Ten môže pomôcť, ale ja si myslím, že je lepšie vyhybať sa problémom, napríklad tým vyjadreniam nenávisti a tak ďalej. Som si istý, že rámcový dohovor Oakwood poskytuje čo najlepší model pre e, zmierenie a pre vytvorenie multinárodnej spoločnosti. Nezabúdajme na to, že aj občania sú veľmi odhodlaní urobiť pokroky a dosiahnuť kompromisy, vyriešiť problémy so susedmi, aby sa dostali do EÚ. A teraz je na politikoch, aby zrealizovali tento, túto atmosféru alebo tohto ducha kompromisu, tak aby krajina mohla eh, začať ďalšiu fázu prístupového procesu. Ďakujem, pán vyslanec. Pán Majer stručný záver. Pán predseda, dve otázky mi boli položené. Pani Ber, ktorá sa ktorá hovorila, že by mala byť menšia pozornosť venovaná problematike mena a zlepšenia vzťahu s Gréckom. Už pred rokom som povedal, že dúfam, že v nadchádzajúcom uznesení už nebudeme musieť nič povedať o tejto téme, lebo je medzi časom vyriešená a že všetko bude e, vyriešené tak, že v oboch krajinách e, sa už naštartoval, e, naštartovali rokovania, ale žiaľ nie je tomu tak. Výsledkom aj kompromisných rokovaní je, že na túto tému predsa len niečo povedať musíme, takže sa obávam, že nebudeme môcť vyhovieť požiadavke pani Bere, keď s ňou osobne súhlasím. K otázke pána Stojanova ohľadne bulharskej menšiny. Um, ehm, násilia, zastrašovanie sú vždy zle. Súhlasím s ním, že toto nie je prípustné. Však ide tu o inú diskusiu, ktorá je trochu komplikovanejšia. V Bulharsku e, vyvstáva otázka, či Macedónci vlastne nie sú Bulhária, či Macedónčina nie je len variantou Bulharčiny a väčšina Macedóncov sa domnieva, že tomu tak nie je. Preto by sme nemali urobiť nič, e, čo by e, tu vzbudilo nejaké vážne. Samozrejme sme proti násiliu, a proti zastrašovaniu. Musíme však zabrániť tomu, aby tu um, boli vyburcované uh, určité vášne. Macedonci sa cítia byť príbuznými Bulharov, ale necítia sa byť ich poddanými a to treba rešpektovať. Ďakujem. Do stredy máme termín na prekladanie pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov 16. 12. Takže máme ešte čas. Ďakujem vám pekne, vám vyslanec a želám vám veľa šťastia do budúcnosti. Uh, Vážené poslankyne, poslankyne, poslanci, drahé kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v zasadnutí nášho výboru a teraz sa, sa budeme zaoberať otázkami energetickej bezpečnosti a to z viacerých dôvodov, pretože tento výbor zahrával dôležitú úlohu pri vypracovaní správy o spoločnej zahraničnej politike a energetickej bezpečnosti v roku 2007 a ako sme sa aktívne snažili zdôrazniť eh, a sprostredkovať ehm, a zmieriť obe strany poslednej eh, rusko-ukrajinskej kríze a rovnako sme hm, sme vydávali správy, poskytovali našu odbornosť a podporovali výskum. Viem, počul som, že už bola podpísaná dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou. Pre lín zatiaľ neprúdi, ale od pondelka 19. platí tá dohoda a dúfame, že čo skoro začne plyn prúdiť a preto je veľmi aktuálne hovoriť o otázkach energetickej bezpečnosti aj z ohľadom na udalosti posledných dní vrátane dneška. Je tu viacero otázok diverzifikácia a my máme taký názor, že už to nie je len problém energetickej politiky alebo obchodu, ale je to tiež problém eh, zahraničnej politiky. No a Tie udalosti potvrdili, že sme mali pravdu. Máme, alebo vydali sme tri správy. Prvá z nich eh, vypracoval expert, pán profesor Alan Riley, ktorý je profesorom práva na Univerzite London City a tiež v CPS A on vykonal analýzu projektu Nabucco a South Stream. V minulosti spolupracoval s nami na projekte Nord Stream. Okrem tomu je tu pán Andrew Mulligan z NATO Defense College, ktorý bude hovoriť o výzvach a príležitostiach pre zahraničnú politiku EÚ v oblasti energetiky. On bude zohľadňať tie hlavné odporúčania správy, ktoré sme vydali v roku 2000, prijali v roku 2007 a pred viac ako rokom ju parlament takmer jednohlasne schválil a pán Monaghan navrhuje ďalšie kroky o tom, čo sa urobilo a čo nie. No a moja osobná poznámka je, že ak by sa všetky odporúčania tejto správy prijali, a tak by sa táto energetická kríza neprejavila tak bolestne, ako sa prejavuje ešte aj dnes. Ďalej je tu tretia štúdia komisie, bohužiaľ ehm, je autor tu nie a to je ehm, bezpečnostné aspekty projektu South, South Stream. Pán Zejno Baran sa tým zaoberal, no a pred na pol rokom. Takže všetky tri správy máte vo svojich zložkách, ale tiež ich nájdete na stránke našej výboru. A rovnako sme veľmi radi, že dnes sem medzi nás prišiel pán Gerhard Sabatil, ktorý je riaditeľom v rámci TG Relax v Európskej komisii. Srdečne vás vítam, eh, ktorý sa vo svojej práci zameriava na energetickú bezpečnosť a aspekty No rovnako tu je teraz zástupca vysokého predstaviteľa Solomon Steven Edens, a pre otázky energetiky. No a začneme uh, našimi odborníkmi v tom poradí, ako som hovoril, a ako prvý dostáva slovo pán Riley. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja som veľmi rád, že môžem vystúpiť dnes na pôde tohto výboru a môžem hovoriť o návrhu mojej správy. Ja dôrazňujem, že to je len návrh a po zohľadní pripomienok, ktoré dnes večer zaznejú, vypracujem záverečný návrh. No a ja sa zaoberám dvoma projektami Nabucco a South Stream a budem hovoriť o projekte South Stream a o niektorých problémoch Nabucco a potom prejdem k stručnému zhodnoteniu. Mám 10 minút, takže budem skutočne čo najstručnejší. Projekt South Stream, ktorý sa zaoberá budovaním e, ropovodu cez Čierne more a pre s prepojením medzi ropovodmi e, v Európe na to, aby sa poskytol e, doprava plyn do Európskej únie. Myslím, že to je projekt, ktorý, treba povedať, je veľmi otázny z, ohľadu z hľadiska Európskej únie, jej členských štátov a predovšetkým občanov problém so South Streamom je nasledovný. Poprvé, je skutočne veľmi nákladný. Hovoríme o tom, že postavíme plynovod e, v dĺžke 900 km, teda 4 plynovody to budú, ktoré postavíme na dne Čierneho mora. To je v hĺbke 2000 metrov. Ak to porovnáte s projektom Nord Stream, Nord Stream sú dva plynovody a v hĺbke iba 200 metrov náklady na budovanie takéhoto plynovodu sú obrovské. Medzinárodné agentúry odhadujú, že tento projekt bude stať približne 20 miliárd dolárov. Takže hovoríme skutočne o mimoriadne nákladnom projekte a s ohľadom na finančnú krízu a pokles cien ropy tiež prispieha k nákladom. Takže okrem vysokého, vysokej ceny je to ešte druhý problém. A to je veľmi dôležitý problém, ktorý musia poslanci zohľadňovať. Veľmi nákladná, veľmi nákladný plynovod on bude znamenať aj veľmi drahý plyn. Nož Rusi ponúkajú, že postavia tento plynovod a vaši voliči budú potom platiť veľmi vysokú cenu za plyn. A to je veľmi závažná otázka, ktorá musí byť v rámci tohto návrhu zohľadnená. Čo skutočne podporuje túto otázku je, že nebudeme dostávať žiadny plyn naviac. A toto je diversifikačný projekt. Čiže namiesto toho, aby plyn prúdil ropovodmi po ukrajinskej trase, kde je cena plynu relatívne nízka, bude prúdiť iným plynovodom, ktorý je veľmi drahý. Takže všetko, čo to prinesie Európanom, je, že cena plynu narastie. No a ruská reakcia je taká, že máme problémy s Ukrajinou, ktorých svetkami sme boli len nedávno. No, ja by som chcel povedať, že tu si berie, využívate tú luxusnú možno, možnosť, e, výhodný režim je výhodnou možnosťou, aby bolo rokovať o medzinárodnom tranzitnom režime a pre plyn, ktorý by sa vzťahoval na Ukrajinu. A ten potom nebude znamenať obrovský nárast a cien plynu pre európskych spotrebiteľov, ktorý by prinieslo vybudovanie plynovodu, ktorý si nemôžeme dovoliť. A ďalšie otázky, ktoré súvisia so South Streamom, sú problematické. Najprv regulačné problémy. Na to, aby mohol byť postavený, bude musieť e, prejsť ekonomickými zónami Ukrajiny a Rumunska. A oba štáty pravdepodobne budú veľmi pozorne hodnotiť tú hodnotiť e, tento projekt. Ukrajina má motívy byť proti tomuto projektu. A rovnako Rumunsko, pretože ak sa postaví, tak pre Rumunsko to bude znamenať len drahý plyn. A takže z toho regulačného hľadiska je tu problém oddelovania budovania tohto projektu. Takže toľko k problému South Stream a myslím, že Európska únia by sa tým mala zaobrať z hľadiska hodnoty tohto projektu pre Európu, ako aj cien plynu. Nuž a projekt Nabuko. Hlavný projekt súvisiaci s Nabukom je, odkiaľ bude ten plyn pochádzať. Jeden z možných, um, možných krajín pôvodu je Irán, avšak to je pomerne problematické. V Iráne sa neinvestuje to dodatočne do nálezísk. No a v súčasnosti Irán aj napriek tomu, že má tretie najväčšie rezervy zemného plynu na svete, v súčasnosti je čistým dovozcom plynu. A okrem toho sú tu sankcie proti Iránu, čo by ešte skomplikovalo vývoz plynu. Je tam potenciál s ohľadom na rezervy a zásoby, ale ak, aj keď opomenieme tie sankcie, tak je to len stredno, stredno alebo dlhodobý, dlhodobý výhľad a aby z Iránu začal prúdiť plyn. Ďalší arabský eh, plynovod Irak, ktorý by išiel cez Irak a Turecko, tiež by tu bol eh, problém. A opätovne to čas. A Turkmenistan je to je jeden z eh, najlepších podnetov pre Nabuko. Problém nie je ani plyn, Turkmenistan má skutočne veľké zásoby, ale hlavným cieľom sú náklady a čas, pretože bude trvať pomerne dlho, aby náleziska plynu boli sprístupnené. A rovnako otázky vlády Turkmenistanu a dodávok, aké budú mať požiadavky od Ruska a Číny. No a ďalej štatút Kaspického mora a ústupku Ruska. Je tu možnosť, aby plyn prúdil cez Irán, ale tam si je opätovne problém so sankciami. A najväčší, najlepší potenciál je z Azerbajdžanu, ktorý má pomerne veľké zásoby plynu, avšak treba myslieť na skutočnosť, že plyn bude očerpať aj Gruzinsko a Turecko a opätovne je tu problém s časom, takže máme pomerne veľké náleziska a veľké množstva plynu k dispozícii, avšak problémom je čas, za ktorý bude, dopravi, bude sa dopravovať. A ďalej úloha Turecka pri a, dodávkach a, Turecka, dodávkach plynu. A Turecko má tranzitné problémy, chce očerpávať tiež ten plyn a otázkou je tiež, ako môže pokračoval tento projekt e, kvôli tureckým požiadavkám. Ďalším problémom je financovanie samotného projektu Nabuko. Hospodárska kríza je dôležitý faktor a predtým, než Nabuko bude pokračovať, treba zaistiť odber plynu. No a pre aktorov je, že aká energetická bezpečnosť je dôležitá, e, či sme ochotní politicky a finančne sa zaviazať. A to musíme urobiť eh, s otvorenými očami. Totižto si musíme uvedomiť, že projekt bude, jeho dokončenie bude trvať ešte niekoľko rokov a ešte niekoľko rokov po dokončení Nabucco nebude fungovať eh, na plné obratky. No a ďalej politický rozmix, ak Európska únia podporí, aby plyn z, z Strednej Ázie a prúdil do Európy. Takže e, časť problematiky je financovanie a časť politické rozhodnutia. Aké záverečné zhodnotenie? South Stream nie je v záujme európskych spotrebiteľov a Európa by sa mala vyhnúť takéto situácie, e, keď e, bude vybudovaný plynovod, ktorý nebude znamenať žiadny plyn naviac a bude znamenať len zdraženie ceny. Riešením by bol nový tranzitný protokol. Nabuko otázkou zostáva, e, kde budú náleziska toho plynu, ktorý bude prúdiť. A náleziska existujú, ale otázkou je, či Európska únia chce pokračovať hodnotení energetickej bezpečnosti, ktorý hovorí, že napriek problémom so zdrojmi, ako kvôli energetickej bezpečnosti a sa podujeme túto vec financovať a politicky, príjme politické zá, záväzky. Ďalšou vecou je LPG a LNG. Baku, Turecko a dodávky e, z Turecka, lodné dodávky, to by bolo drahé, nie také drahé ako South Stream a bolo, poskytlo by to pomerne rýchle dodávky plynu nuž a Ďalším, ďalšou možnosťou je taká light stratégia Nabuko. Je tu grécko-turecký spojovateľ, ktorý plyn z Južného Kaukazu dopravuje do Grécka. A otázkou je, či to môžeme rozšíriť a postaviť plynovod do Talianska, môžeme zvýšiť kapacitu tureckých plynovodov, môžeme preskúmať existujúce plynovody z juhovýchodnej a strednej Európy a rozšíriť to a zvoliť si tú light stratégiu Nabucco, ktorá by bola lacnejšia. Avšak problémom je, že to nie je len čistá hospodárska otázka. A je to otázka politického záväzku a ochoty Európskej úrovne únie prijať záväzky či prijať Nabuko, či prijať Light Nabuko, alebo iné možnosti a myslím, že to sú možnosti, ktoré Európska únia má. Ešte sa dá na túto tému veľa rozprávať, ale myslím, že som vyčerpal svoj čas. Ďakujem pekne, pán Riley. A teraz dostáva slovo doktor Andrew Monaghan z NATO Defense College v Ríme, ktorý si pripravil výzvy zahraničnej politiky v energetickej bezpečnosti. Ďakujem. Dámy a páni, som veľmi rád, že môžem hovoriť a že vám môžem e, predložiť dva zaujímavé dokumenty. Tak ako pán profesor Riley, mám 10 minút na to, aby som hovoril o veľmi o e, zložitej téme. Budem sa zaoberať dvomi či tromi aspektami, aby som podporil ďalšiu diskusiu a otázky. <clears throat> Základný bod, ktorého sa chcem dotknúť, je, že akýmkoľvek spôsobom sa na to pozeráme, Európska únia e, sa musí vážne zaoberať energetickou bezpečnosťou e, z politického, bezpečnostného a ekonomického hľadiska. E, teraz žijeme v období ekonomickej krízy a budeme súťažiť s krajinami, ktoré nehrajú podľa našich pravidel a v konečnom dôsledku môžeme hovoriť aj o energetickej neistote časti e, sme sa chceli venovať vnútorným otázkam, vnútornej koherencii, vnútornej infraštruktúre alebo vnútornej solidarite. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá časť akejkoľvek energetickej stratégie. Z môjho hľadiska ide o to, aby sme mali strategickú iniciatívu. Ak bude existovať vnútorná koherencia, tak my ako spoločenstvo budeme lepšie schopní čeliť výzvam a zároveň budeme schopní využívať možnosti a príležitosti. Začnem v stručnosti s Ruskom, pretože myslím si, že Rusko je v centre všetkých európskych myšlienok, ktoré sa týkajú energetickej bezpečnosti. No a potom sa e, dotknem ešte otázky diverzifikácie a budem sa zaoberať na zdroje a trasy. A to zámerne, pretože to bol jeden z hlavných návrhov v správe. No a potom sa ešte pozriem na úlohu NATO v energetickej bezpečnosti. Môj hlavný argument bude ten, že Európska únia bude musieť spolupracovať so všetkými svojimi partnermi to znamená so súčasnými partnermi, ale aj s tými, s ktorými budeme spolupracovať, keď budeme diverzifikovať. Tri body sú dôležité pre Rusko a EÚ. Prvý je ten, že Rusko bude využívať e, svoje, svoju energiu svoje zdroje energie na vývoj, vyvíjanie politického tlaku, no a potom je tu samozrejme e, geologická obmedzenosť a Ruska a komplexné vzťahy s, so susedmi. Ja si myslím, že e, kľúčom je tu o obmedzená ruská infraštruktúra a takisto obmedzené ľudské zdroje a e, komplikované vzťahy Ruska a jeho susedov. Musíme pamätať na spor Ruska a Ukrajiny v súčasnosti a na to, aký to má vplyv na Európu. Zdá sa, že vidíme, že sa vyvíja ruská perspektíva na Európsku úniu. Asi všetci ste počuli premiéra Putina a jeho tlačové vyhlásenie 8. januára. Veľmi jasne povedal, že keď chcete niečo urobiť, tak to musíte nejako urobiť. Myslím si, že Rusko zahrnie energetiku do návrhu revidovania súčasných rusko-európskych vzťahov. Myslím si, že tento súčasný spor bude použitý ako argument na to, aby sa reformovali vzťahy EU a Ruska v oblasti energetiky súčasný, súčasná architektúra vzťahov medzi Ruskom a EÚ údajne nefunguje a preto sa musí prepracovať. A takisto to platí aj pre oblasť energie. Takisto sa domnievame, že Rusko nesúhlasí s tranzitným protokolom energetickej charty. Rusko takisto bude čeliť v roku 2009 veľkým hospodárskym problémom a to zasa môže viesť k zaujímavým vnútropolitickým situáciám v Rusku. V tomto kontexte musíme pamätať aj napätie, na napätie vo vzťahoch medzi Gazpromom a štátom. Pokiaľ ide o diverzifikáciu, Samozrejme, diversifikácia je dobrá a je dôležitá, ale napriek tomu sú s ňou spojené určité otázky. Ako ďalšia diversifikácia zlepší solidaritu v EÚ, keďže našim hlavným cieľom je solidarita v EÚ. Ak budeme diverzifikovať naše zdroje, tak tu budeme mať zasa otázku akú energetickú hrozbu tu máme a komu hrozí. Už sme si objasnili v rámci EÚ, aká existuje energetická hrozba a keď budeme diverzifikovať zdroje, tak táto otázka bude naberať na dôležitosti. Ďalšia otázka. Ako by mohla existovať diverzifikácia bez e, súčasnej solidarity? Ako by sme sa mohli dohodnúť na tom, ako diverzifikovať? Tretia otázka. Predpokladajme, že máme infraštruktúru kto zaplatí za diverzifikáciu infraštruktúry v týchto ťažkých hospodárskych časoch. Toto sú dve, pardon, tri dôležité interné otázky, na ktoré musíme hľadať odpovede. Ďalšia vec. Mali by sme si klásť otázku, aký dopad bude mať diversifikácia na našich partnerov. Ak budeme diverzifikovať, takým spôsobom, že sa odkloníme od súčasných partnerov, čo budú robiť? Budú hľadať iných partnerov sami od seba? V takom prípade tu budú vzťahy, ktoré sa budú v budúcnosti rozpadať. Pokiaľ ide o tú diverzitu, cieľom je samozrejme mať čo najviac zdrojov, typov energie a trás. Keď hovoríme o diverzifikácii v prípade plynu, hovoríme o tom, že sa odkloníme od hlavného dodávateľa, teda Ruska, a budeme si hľadať iných, ktorí sú vypočítateľnejší a spolahlivejší. Južný koridor bol predmetom pozornosti, ale tu sa pýtam, do akej miery v podstate týmto južným koridorom diverzifikujeme. Myslím si, že je jasné, ukázalo sa počas posledného leta, že južný koridor je veľmi zložitý, nestabilný, je tam nevyriešený konflikt v Náhornom Karabachu a takisto sú tu napätia medzi Ruskom a Gruzínskom. A tak by sme mali pamätať na to, že keď zlepšíme BTS, BTE a iné plynovody cez Južný Kaukaz, aj tak to bude bezpečnostná hrozba. Keď sa pozrieme na Strednú Áziu, do, môžeme si klásť otázky, do akej miery si môžeme byť istí, že naši partnery sú spolahliví a majú spolahlivé zdroje. Je to lepší eh, vzťah? Eh, je to v našom záujme? V mnohých prípadoch argumenty za diverzifikáciu sú dosť krátkozraké. Jednoducho len sa odkloniť od Ruska, ale nepremýšľame nad tým, s kým budeme spolupracovať. Môžeme si byť istí, že Turkmenistan bude politicky spolahlivejším zdrojom, alebo napríklad Irán a iné štáty na Blízkom východe sú tieto štáty spolahlivejšie ako Rusko a takisto majú lepšiu produktivitu ako Rusku? Hovoríme o BTS, BTE, o Nabuku tomto regióne. Ale tu je zasa otázka, či si nezamieňame Ukrajinu a Turecko. V podstate všetky naše vajíčka presunieme z jednoho košíka do druhého. Samozrejme, že Turecko je členom NATO a partnerom EÚ, ale aj tak si musíme klásť otázku, akú úlohu zohrá Rusko Profesor Riley hovoril napríklad, že aj Turecko má určité problémy s Ruskom a zvyšujúcu sa spotrebu plynu, takže aj tieto otázky musíme zohľadniť pri diverzifikácii. No a keď sa pozrieme ešte ďalej na Blízky východ ako na alternatívneho dodávateľa, to je v poriadku na prvý pohľad, ale tento región nie je veľmi stabilný. Európske spoločenstvo odtiaľ už odoberá ropu a neviem, či by bolo rozumné odtiaľ odoberať zároveň aj plyn. Neviem, či by to bolo v súlade s diverzifikáciou. Severná Afrika, Západná Afrika, tu platia podobné e, pripomienky. stabilita hlavných e, producentov plynu v tejto oblasti, ale aj tranzitných regiónov je otázna. A takisto v tomto kontexte si musíme neustále pripomínať tie politické a bezpečnostné otázky. Teraz preskočím ďalej a budem hovoriť o jednom aspekte vzťahov, o ktorom sa nehovorí v správe, ale týka sa partnerov, ktorých už máme. spomenuli sme Medzinárodnú agentúru pre Medzinárodnú organizáciu pre energiu, ale nehovorilo sa o vzťahu s NATO. Myslím si, že NATO je dôležitý partner, pretože existuje potenciálne riziko teroristických útokov, pirátstva, ako sme videli nedávno, alebo konfliktov v kontexte energetických dodávok. Uvediem niekoľko výhod vzťahu s NATO. NATO hovorí, že má obmedzenú úlohu a chce doplňať iné medzinárodné organizácie vrátanie EÚ. Čiže na to nechce mať vedúcu úlohu. Ale napriek tomu na to prispieva k energetickej bezpečnosti, pretože na to má e, veľký rozsah partnerov, napríklad Norsko, Turecko, Kanada, USA. Tie sú dôležité pre globálnu energetickú situáciu. NATO má vzťahy aj v Perskom zálive, má vzťahy s Ruskom na Blízkom východe, ale aj v stredozemnej oblasti. A NATO môže poskytnúť aj kapacity pre oblasť občianskej ochrany a bezpečnosti alebo námorného vybavenia a tak ďalej. Keď hovoríme o LNG, e, veľa kvapalného plynu sa bude prepravovať po mori, takže aj to je dôležité. Budem stručný a rád zodpoviem otázky, ale chcem ešte dodať, že toto bola taká medzera v správe, mali by sme ešte nad tým porozmýšľať. A takisto by sme mali podporovať dobré vzťahy s partnermi, ktorí pochádzajú z našej rovnako naladenej komunity. Záverom je, že existujeme alebo žijeme v nestabilnom svete a preto musíme premýšľať neustále nad nástrojmi, ako riešiť túto situáciu a musíme spolupracovať aj so štátmi, ktoré nechcú vstúpiť do EÚ a preto nemôžeme využívať iba tradičné politické nástroje. Aký by mal byť nás, náš časový harmonogram? Myslím si, že časová línia by sa mala pohybovať v líniách 2020, 2025 a 2050. A takisto by sme to mali porovnávať s časovými líniami našich partnerov. Myslím si, že Európske spoločenstvo eh, by sa malo pozerať aj na to, či eh, partneri potrebujú pomoc. Nemalo by sa pozerať iba na to, aké sú tie silné stránky partnerov. Na to sa Európska, Európske spoločenstvo zatiaľ výhradne eh, sústredí. Ale malo by sa zamerať aj na tie slabšie stránky. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsedajúci. A teraz riaditeľ Zabatiny z eh, DG Relax. Nech sa páči, komisia má slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za príležitosť okomentovať eh, obe štúdie, ktoré si vážime. Vlastne v tomto smere nie sú žiadne e, výhrady. Môžem tiež povedať, že túto diskusiu vedieme v období, kedy e, sme všetci veľmi senzibilizovaní v súvislosti so spoľahlivosťou e, zásobovania Európy energiou. Upozorňujeme na to, že všetky nastolené otázky sa nachádzajú v našom strategickom review z 2008. Chcel by som poukázať na to, aj keď som v tomto výbore, že energetická bezpečnosť má dva aspekty. Aspekt zahraničný, ale aj aspekt vnútorného trhu. Možno ste o tom hovorili len marginálne, chcel by som však povedať, že je veľmi dôležité byť solidárny, tak ako sa udialo v ostatných dňoch, dokonca aj k štátom, ktoré nie sú členskými štátmi. Solidárni e, musíme e, byť k všetkým. Ide napríklad e, tiež o napojenie pobaltských krajín, o primárne infraštruktúrálne projekty, ktoré potrebujeme smerom do juhovýchodnej Európy. A ide predovšetkým o to, aby sme hovorili jedným hlasom, čo sa možno dobre počúva, ale nevždy tak robíme a máme na to aj svoj dôvod a síce, že e, zásobovanie energiou v našich členských štátoch je dobre diverzifikované a členské štáty vzhľadom na svoju situáciu v zásobovaní energiou majú rôzne ťažiská priority. Takže najdôležitejším aspektom bezpečného zásobovania energiou je aspekt vnútropolitický a potom ide aj o zahraničné aspekty. Skutočne je to nová dimenzia, ktorá sa pred nami otvorila a ukázala nám, že túto tému nesmieme zanedbávať. Nie je to poprvýkrát, čo máme problémy so zásobovaním energiou. Je to už štvrtýkrát v ostatnom desaťročí. ročí. Takže to ukazuje, že sa nachádzame e, v e, zintenzívnenom nacionalizme zdrojov v celosvetovom meradle. Má to dočinenia s výkyvmi cien a má to tiež dočinenia s tým, že diverzifikácia, ktorú potrebujeme, e, obnáša aj nové obchodné rizika v nových geografických teritóriách. Preto južný koridor je jedným zo šiestich primárnych infraštruktúrálnych eh, projektov, o ktorých sme hovorili v eh, review z novembra minulého roka. Existujú tieto dve alternatívy. Môžem eh, len eh, počiarknúť eh, tie diferencie, ku ktorým sme sa dopracovali. South je naozaj projekt spoločného záujmu, ale Nabucco je projekt v európskom záujme a musíme vsadiť všetko na to, aby sme problémy, ktoré sú s tým spojené, vyriešili ďalšia príležitosť, dúfam teda veľmi, že budúci týždeň, e, keď v Budapešti sa bude konať e, summit o Nabuku, že teda už budeme mať v tejto veci trochu jasnejšie a že e, budeme môcť pomyšľať už aj na šance realizovať tento projekt. Takže z tohto aspektu Európska únia je za tento projekt a chce diverzifikovať nielen pôvod e, zásob energi- dodávok e, energie, ale aj zdroje. Európsky parlament už v septembri 2007 upozornil vo svojom uznesení na to, že v tejto oblasti treba urobiť viac. Interná dimenzia je úzko spojená aj s klimatickým balíčkom. Externá dimenzia to e, je niečo, čo kde teda aj v, v svetle terajšej krízy musíme premyslieť naše nástroje. Napríklad, čo sa týka smernice e, uskladňovania plynu. A musíme tiež nájsť rýchlejšiu možnosť na realizáciu infraštruktúrálnych projektov, ktoré sa považujú za dobré. A musíme tiež nájsť nové finančné prostriedky a e, musíme mať možnosť rýchlejšie tieto projekty zrealizovať. Pán predseda, rád by som týmto ukončil. Ak budú nejaké otázky, rád na ne zodpoviem. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a pred otvorením diskusie Rád by som povedal pár vecí. Čo sa týka Nabuka, tak doktor Riley hovoril o strednodobom horizonte a vylúčil Irán a iné zdroje. Zatiaľ, pričom zdôraznil obmedzenia kaspických zdrojov a zdrojov zo Strednej Ázie. A ak priznáme veľmi optimistický scenár, alebo až príliš optimistický, tak otázka, že iránsky nukleárny problém bude vyriešený a že dosiahneme aj stabilitu Iraku, čo je pravdepodobne dlhodobejší diel, cieľ, tak môžeme očakávať, že obidve krajiny budú zdrojom plynu. A takým nezávedným spôsobom by som chcel po povedať, že ja som položil otázky hľadom vyjednávačovi pánovi Jalilemu pre jadrovú otázku v Iráne a on má záujem. Dnes ráno som hovoril s vicepremiérom Iránu pána Zafarim a ten hovoril a Vieme o tom Airbanku a aké sú geopolitické podmienky, ale v súčasnosti majú 10 miliónov kubikov k dispozícii. 4 miliardy má zaviazané Švajčiarsko a oni nám môžu e, fyzicky dať k dispozícii 40 miliard kubických metrov. Nabuko sa plánuje na 31 miliard. No a súčasne pán Erdogan teraz sa hovorí na konferencii predsedov a vždy, keď sa stretávame tiež s politikmi alebo poslancami z Turecka, tak otázka dodávok plynu sa vždy objavuje, pretože Turecko, tak ako náš kolega z Nejde mm, Defense College povedal, zohráva dôležitú otázku. Ja dúfam, že časti Absolfade z Hefera, generálneho tajomníka z NATO, NATO o ktorých sme hovorili s Hansom Gertom Potteringom na zasadnutí výboru, tak stretnutie s ním je pre zabezpečenie energie je dôležité pre NATO a EU. Takže Nesmieme nás stále zabúdať, že riešenie je ďaleko a alternatívy znamenajú rôzne zdroje a rôzne cesty. No a teraz prečo je to také zaujímavé? A poprvé, že čoraz viac sme presvedčení o tom, že to je otázka pre zahraničnú politiku, tak ako povedal pán Monegen, že to nie je otázka energetickej politiky, ale otázka zahraničnej politiky a musí sa riešiť aj v tomto rámci v súlade s tým, e, čo bolo e, v ruskej bezpečnostnej stratégii, kde sa hovorí o tom, že sa to bude používať ako nástroj zahraničnej politiky. Po druhé, dopady, tak ako sme videli, tej neistoty sa týkajú miliónov obyvateľov a rovnako mnohých odvetví nášho priemyslu. A my, poslanci, zastupujeme záujmy občanov. No a neistota a nezabezpečenie energetických dodávok priniesla taký stav, že nemôže sa riešiť za zatvorenými dverami na bilaterálnej úrovni. My sme pred európskymi voľbami a pomerne skoro o 4-5 mesiacov každý z tých, každý z nás bude musieť zodpovedať voličom otázku, čo ste urobili na to, aby ste zabezpečili, aby naše byty, a domy, aby v nich bolo teplo. Čo ste spravili eh, za to, aby ste zabezpečili eh, miesta v priemysle? Čo ste spravili, aby, sme, aby sa nezopakovala rovnaká kríza a extrémne situácie, eh, ktoré sme hm, videli v Bulharsku? A je tu dosť solidarity medzi nami v EÚ, tak ako správne pán riaditeľ poznamenal, či nástroje technické, právne a iné existujú. Takže to zdôrazňuje politický význam, mimoriadný politický význam tejto kľúčovej horizontálnej otázky, kde Európsky parlament je priekopníkom, ktorý na to prvýkrát upozornil. A dovolte mi povedať, že médiá spravodlivo zohľadili naše snahy a z januára keď hovorili, že to bol práve Európsky parlament, ktorý prvý pochopil, že Európska únia musí intervenovať mm, ako celok. A to v praxi mm, dostalo inštitúcie spoločenstva do rokovaní a, a prinútilo Rusov usporiadať mimoriadne zasadnutie. No a teraz zasneme diskusiu a pán Pasko má slovo ako prvý. Ďakujem. Dúfam, že to, čo sa stalo počas tejto zimy, spôsobí, že sa pozrieme na túto situáciu e, veľmi podrobne. Naposledy, keď sme tak urobili, nebolo dostatok politickej vôle na implementáciu záverov. Teraz sú závery takmer rovnaké, ale v určitom zmysle sú ešte dôležitejšie ako vtedy. Myslím, že si uvedomujete, že toto nie je iba zahranično-politická otázka, ale je to strategická otázka. Toto je obrovská strategická hra, ktorú budeme hrať ďalších 50 rokov. Ak sa na problém nebudeme takto pozerať, tak nám niečo dôležité ujde. V globalizovanom svete, kde existuje veľa vzájomných závislostí, zistujeme, že sme čoraz závislejší od zdrojov plyny a ropy. A táto závislosť môže byť aj predmetom vykorisťovania. Takto by sme sa na túto situáciu mali pozerať. Hlavný problém, ktorý musíme všetci riešiť, je ten, že zdroje sú lokalizované v nestabilných oblastiach. Problém je, že zdroje nemôžeme premiestniť. Jediné riešenie je snažiť sa, tak povediac, vyliečiť tú nestabilnosť týchto oblastí. Ďalšia vec. Náš prístup k tejto veci je buď individuálny alebo spoločný. V súčasnosti sú prístupy skôr individuálne, takéto individuálne prístupy prevažujú, ale to je nesprávne. Vidíme to na tom, že existuje odpor voči vytvoreniu interného energetického trhu v Európe a v dôsledku toho niektorí z nás sú rukojemníkmi ruských rozmarov a sporov. Toto je priamy dopad toho, že nemáme chuť a vôľu na vytvorenie vnútorného energetického trhu v Európe. Rusko takisto hrá strategickú hru, pretože Rusko chce získať novú pozíciu, chce spochybniť povojnové usporiadanie sveta, chce vytvoriť nové pravidlá, hry a chce vytvoriť lepšiu pozíciu pre svoju vlastnú krajinu. Keby sme boli Rusmi, tak by sme možno urobili to isté, ale my v našej, z našej pozície musíme na to reagovať. No a na záver by som povedal, že pokiaľ ide o Nabuko, chcem doplniť teraz trošku prvého rečníka. Z prípadu Rumunska Vieme, že Južný koridor je konkurentom Nabuka. Otázkou nie je, koľko peňazí zarobíme, keď Južný koridor pôjde cez naše vody. Bol to skôr politicko-strategický problém, že Južný koridor bol konkurentom Nabuka. A Južný koridor chcel vlastne zlikvidovať Nabuko tým, že by skúpil eh, jeho potenciálne dodávky a takisto aj tým, že by pritiahol všetkých potenciálnych účastníkov Nabuka k sebe. Je faktom, že mnohí sú už signatármi aj Južného koridoru, nie iba Nabuka. Tí, ktorí sa snažia, aby sa problém s Ruskom vyriešil. Existujú ale sú aj takí, ktorí majú iba egoistické a nacionalistické záujmy. E, ďakujem, hovorí ďalší rečník. Chcem doplniť pána Paska a chcem sa vás spýtať, Prečo sa tak zdráhame pred tým Nabukom? Sme v začarovanom kruhu. Zdá sa, že nič sa nedieje okolo Nabuka. Potenciálni dodávateľia Nabuka sú pod vplyvom Ruska a podpísali krátkodobé kontrakty s Ruskom aby sa e, plyn produkovaný napríklad v Kazachstane prepravoval cez ruské plynovody. V rezolúcii sme hovorili, že Európska únia by mala už vyčleniť určité peniaze na tento projekt, tak ako vyčlenila peniaze na Galileo, pretože Nabuko má strategickú dôležitosť. Ďalšia otázka Tu by som upozornil na následovný prvok. Problém, ktorý máme s Ruskom, nespočíva iba v tom, že Gazprom je jediným producentom plynu, ale Gazprom je jediný dodávateľ. Gazprom jednoducho kontroluje všetky plynovody a to isté je aj v prípade ropy. Je tam iba jediná výnimka. Jediný e, ropovod v Rusku, ktorý nie je vlastnený Ruskom a je to CPC Kaspic, Kaspická korporácia, ktorá je vlastnená Chevroilom. Čiže ak budeme mať nejakú infraštruktúru, ktorú nebude kontrolovať ruský štát, tak to bude lepšie. A paradoxne ak by existovalo nejaké vedenie, ktoré by nevlastnil ruský štát, i keď by bolo na ruskej pôde, tak by sme boli v lepšej situácii. Technológie skvapalňovania plynu sa neustále vyvíjajú a takisto budeme schopní využívať na poskytovanie plynu aj túto technológiu. Ak by bolo možné urobiť túto technológiu komerčne atraktívnejšou, tak by to bolo e, dobré na, do, na dodávanie plynu cez južný koridor do Európy. Pán Ovsing, ďakujem pán predseda, ďakujem za veľmi informatívne diskusie. Chcel by som spomenúť dlhodobú perspektívu, ktorá sa týka Severného pólu. Viete, že ľad sa topí a Severný pól o niekoľko rokov, možno skôr ako o 5 rokov, ostane bez ľadu. A zdá sa, že tam sú obrovské zdroje ropy a plynu, A v Dánsku sa touto otázkou zaoberáme a snažíme sa odhaľovať tieto zdroje ropy a plynu v tejto oblasti. To znamená, že skvapalnený plyn by z tejto oblasti mohol byť transportovaný k nám. Zdá sa, že sú tam obrovské zdroje a samozrejme, že existuje teraz boj medzi Dánskom, Ruskom a Kanadou o to, že komu patria tieto zdroje. Ehm, my za dánsku stranu sa snažíme poveriť Medzinárodný súdny dvor v Hágu, aby túto otázku vyriešil. Keď sa na to pozrieme z dlhodobého hľadiska, tento problém môžeme vnímať, pardon, tieto zdroje môžeme vnímať ako doplnok alebo alternatívu súčasných dodávok do EÚ. No a jedna vec na záver, Bulharsko e, by bolo bývalo v lepšej situácii počas plynovej krízy, keby malo lepšiu elektrifikačnú sieť. Mali by sme e, vytvoriť lepšie prepojenia a využívať viac veternej energie a mať medzinárodné prepojenia s vysokou transferovou kapacitou. Uh, uh, uh, Len krátka pripomienka komisie e, z Arktidy. To nám komisia predloží správu. No teraz pán Kelan, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať všetkým rečníkom za veľmi dobré informácie. Avšak myslím, že výsledky týchto prezentácií sú taký, také, že éra lacných a bezproblémových dodávok plynu skončila plyn je tak či tak čoraz drahší, ale myslím, že to najšokujúcejšie sa týkalo South Streamu. Mm, a boli to zlé prepočty a politické chyby, e, ktoré niektoré krajiny urobili s nádejou, že e, alternatívnou cestou sa k ním dostane lacný plyn z Ruska. No a ja si myslím, že spolahlivosť bude v nasledujúcom období mimoriadne dôležitá a autoritatívne reži- režimy a diktatorské režimy sú často nestabilné a často používajú plyn ako politickú páku. Takže teraz sa dostanem k tomu, čo povedal pán Moregen o dôležitosti podporovať spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi partnermi, inými slovami, podporiť transatlantickú spoluprácu, pretože potrebujeme spolahlivosť. A druhým kľúčovým slovom je samozrejme solidarita. A upozornil na to kolega Pasku. My sa čelíme dilome, či hľadať individuálne prístupy, hľadať krátkodobé riešenia, alebo hľadať strategické riešenia a hľadať ich spoločne. Mám dve otázky. O efektivite a účinnosti energetickej charty a jej protokolu že vieme, že v tejto istej miestnosti predseda Ruského výboru pre zahraničné veci nám povedal, ani nie pred rokom, že Rusko podpísalo energetickú chartu, keď bolo slabé. A teraz chce o tom opätovne rokovať, pretože zvýhodňuje to spotrebiteľov a nie výrobcov. A druhá otázka sa týka súčasnej ruských schopností vyrábať na dostatok plynu, pretože štatistiky ukazujú, že výroba plynu stagnuje, je na rovnakej úrovni už približne 8 rokov. A to môže byť následok politizácie tejto spoločnosti. Ďakujem pekne, pán Kalan, pán Severin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nebudem opakovať argumenty kolegov. Uh, no- ja by som chcel len krátko poznamenať, že skutočne zdroje sú v nestabilných regiónoch, ale ja si nemyslím, že by to malo byť opačne, že kde sú zdroje, tak tie oblasti a regióny sa stanú nestabilné. A takže toto je presne kvôli tomu, že zdroje sú tam, tak niektoré oblasti sú problematické. Ja by som chcel využiť túto príležitosť a prehovoriť pánovi Moneganovi a Rajlimu o dvoch otázkach číslo 1. Myslíte si ako experti, že Európska únia môže mať efektívnu zahraničnú politiku o energetike? Policy of, on energy. Uh, you mentioned... Takže tlmočníkom vypešla čas, pekne sa s vami lúčime. Diversification and solidarity. Could this conflict be overcome if we have, or couldn't it be overcome only